Um, Kolegovia, dovolte mi srdečne vás všetkých privítať na našej eh, dnešnej výmočnej schôdzi, ktorá sa bude eh, zaoberať eh, spotrebiteľským právom a implementáciou. Je to pre nás veľkým potešením, že sa môžeme stretnúť so sudcami národných parlamentov a podeliť sa o naše skúsenosti. Budeme sa venovať dôležitým témam. Možno ide o jednu z najvýznamnejších zmien v legislatíve za toto funkčné obdobie Európskeho parlamentu. Teda veľmi radi privítame príležitosť diskutovať s vami, zohľadniť vaše názory a podeliť sa o skúsenosti. Ešte raz vás srdečne vítam a prosím, vôbec neváhajte vystúpiť s nejakými pripomienkami, otázkami. Som eh, veľmi rada, že tu je pán Adolf Jílek, ktorý je podpredseda výboru pre národné hospodárstvo, plnohospodárstvo a dopravu v Senáte parlamentu Českej republiky. Je, myslím, veľmi vhodné, že ho tu dnes máme, pretože teraz eh, veľmi intenzívne spolupracujeme s českým predsedníctvom v mnohých kľúčových dokumentoch. A ak dovolíte, hneď vám dám slovo a ešte raz vás tu srdečne vítam. Eh, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dovolte, abych vás nejdřív vám... Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Dovolte, aby som vás vám odovzdal pozdravy z Prahy, z Českého senátu. My sme veľmi radi, že sme dnes mohli prísť medzi vám. Čo sa týka práva, respektíve legislatívy na ochranu spotrebiteľa, to sa zaoberáme intenzívne a tak v Českej republike ako aj v iných členských štátoch je toto legislatíva, ktorá sa u nás ešte iba rozvíja. To znamená, že nie je na takej úrovni ako v starých členských štátoch. A my sme veľmi radi, že Európsky parlament a Európska komisia sa zaoberajú týmito otázkami. Ochrana spotrebiteľa a legislatíva aj pre podnikateľov, ktorí vyrábajú a predávajú svoj tovar a ich ochrana pre takými, ktorí uplatňujú nekalé praktiky, musí byť zabezpečená a myslím si, že takáto legislatíva je im nápomocná a umožní garantovať to, aby obchod bol skutočne obchodom a spotrebiteľ bol ten, kto dostáva kvalitný tovar a služby. Som veľmi príjemne prekvapený z toho počtu účastníkov a očakávam veľmi bohatú diskusiu a pevne verím, že tie výsledky prospejú všetkým našim obyvateľom. Okay. Um, well, I think we can commence perhaps with... Myslím, že by sme mohli začať s našou prvou časťou našej schôdze. Chcem vám pripomenúť, že eh, tu v parlamente možno máme trochu odlišné pravidlá ako vy v národných parlamentoch a možno uh, by ste mohli vyplniť formuláre, ak sa chcete vyjadriť a e, odovzdajte ich e, našim asistentom, ktorí potom ich e, odovzdajú nám, aby sme vás mohli zaregistrovať, aby sme vás mohli vyzvať k slovu, keď na to príde čas. Teda prejdime k prvej časti našej schôdze. Ešte som vám chcela pripomenúť, že o chvíľu k nám príde aj pani komisárka Kuneva. Začali sme bez nej, pretože som myslela, že je vhodné začať včas, ale viem, že o chvíľu príde medzi nás. Prvá časť našej schôdze sa bude zameriavať na súčasnú rozpravu. Vo vašich národných parlamentoch sa možno práve prejednáva táto smernica a možno sa zaoberáte práve vývojom budúcej legislatívy o spotrebiteľskom práve. My v tomto výbore sa domnievame, že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 Budeme sa snažiť zjednodušiť eh, tieto legislatívne pravidlá, ktoré sú v platnosti, aby sme vyhoveli. Sú nejaké problémy s tlmočením? Hovorí pani predsedajúca. Sorry, you had Czech interpretation. Let me just check with the technical details. Yes, okay, the commissioner's arrived. Okay, can I ask you if you've got interpretation? Už nám tlmočenie funguje? Všetci sa počujeme? Dobre. Už prišla medzi nás aj pani komisárka Kuneva, srdečne ju vítam. Je to veľmi aktívna pani komisárka, ktorá spolupracuje s týmto našim výborom. Myslím, že môžem povedať, že veľmi intenzívne. Pravidelne sa stretávame. Prichádza medzi nás na náš výbor. Som veľmi rada, že aj dnes mohla medzi nás prísť. Dúfam teda, že môžeme pokračovať. Dúfam, že s tlmočením. Snažíme sa zlepšiť situáciu si situáciu pre podniky a pre spotrebiteľov v týchto neľahkých časoch finančnej krízy chceme zaviesť jednoduché pravidlá pre firmy vo všetkých 27 členských štátoch, aby mohli ponúkať svoje produkty a služby na, trh, na trhu, ale musíme mať na pamäti ochranu spotrebiteľov. To nesmieme ohroziť. Už máme dosť vysokú dôveru spotrebiteľov a spotrebitelia predsa len ešte sú do istej miery opatrení, uprednostňujú výrobky a služby vo svojom členskom štáte pred výrobkami a službami z iných členských štátov, pretože sa obávajú, že nebudú dostatočne chránení. Snažíme sa využiť príležitosti, ktoré spočívajú v tejto legislatíve, aby sme sa snažili posilniť a konsolidovať vnútorný trh tým, že chceme zjednodušiť túto legislatívu, chceme zlepšiť implementáciu tejto legislatívy a tomu sa budeme venovať v druhej časti našho stretnutia. A tento návrh o spotrebiteľských právach je reformou legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa a myslím, že my na európskej úrovni a vy v členských štátoch, vo vašich výboroch e, celkom iste budete skúmať podrobnosti tejto legislatívy, aby ste ju transponovali správne ako viete, nahrádza súčasnú horizontálnu smernicu, ktorá vychádza z minimálnej harmonizácie. Je to jediná smernica, ktorá nás potom posunie k plnej harmonizácii. A pokiaľ ide o minimálnu harmonizáciu, členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie pravidlá na ochranu spotrebiteľa, zatiaľ čo táto nová smernica zavádza spoločné pravidlá, ktoré budú musieť členské štáty dodržiavať Komisia to bude sledovať. Avšak všeobecné e, zmluvné pravidlá môžu naďalej e, ostať v platnosti v členských štátoch. Teda to je naše gro našej činnosti tuto v parlamente aj e, v parlamentoch celej Európy. Rozhodnutie, ktoré sme prijali v tomto výbore 10. novembra, znamená, že ja budem sa venovať tomuto návrhu spoločne s našimi podpredsedami výboru a spoločne s koordinátormi, ktorí v členských štátoch v, sú aktívni v politických stranách. Myslíme, že to je najúčinnejší spôsob venovať sa tejto problematike, aby sme dosiahli, že sa dosiahne dohoda. Chceme sa tiež venovať eh, celej komplexnosti tohto návrhu a to aj v tomto obmedzenom čase, pretože o 4 týždne parlament eh, bude mať pauzu v dôsledku európskych volieb, ale nechceme eh, sa unáhľovať. Vypracovali sme pracovný dokument, eh, ktorý sa odošle všetkým národným parlamentom, vašim výborom, aby ste mohli mať prehľad o práci, ktoré sa venujeme my tu v Európskom parlamente. Okrem toho prebehne plná rozprava. Už prebehla prebehne rozpráva s komisárkou Kúnevou na poslednej plenárnej schôdzi v máji. Budeme možno pripravovať uznesenie a v ňom uvedieme aj ďalšie kroky v tejto oblasti. Teda týmto tak načrtneme program činnosti pre nový parlament, ktorý nastúpi po voľbách. Zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá sa veľmi efektívne venuje tejto činnosti. Prvou oblasťou, ktorej sa chceme venovať na žiadosť našich politických e, partnerov, je venovať sa dopadovým štúdiám a prepojiť výsledky tejto dopadovej štúdie potom s výsledkami z praxe. Okrem toho e, sme uskutočnili verejné vypočutie s zúčastnenými aktérmi, ale Kolegovia, ako iste viete, záujem o tento návrh je taký obrovský, že sme nemohli pozvať všetkých, ktorí mali záujem zúčastniť sa tohto vypočutia. A rozhodli sme sa teda využívať nové technické možnosti a rokovať s aktérmi na internete o týchto aspektoch. Aj to je vám k dispozícii, môžete využiť tento spôsob komunikácie. Je to pre nás veľmi užitočné vedieť, aké sú vaše názory nepýtame sa len, čo sa vám nepáči alebo čo sa vám páči, ale pýtame sa, ak sa vám niečo nepáči, čo navrhujete, akú alternatívu navrhujete, pretože myslíme, že ciele tohto návrhu sú správne, chceme zjednodušiť život našim firmám, ale chceme zároveň zachovať dostatočne vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Oslovili sme všetkých 27 delegácií členských štátov, tieto stále zastúpenia, ktoré zastupujú vaše štáty tu v Bruseli. Oslovili sme ich, aby sa vyjadrili k tomu, že ak sa bude prijímať tento návrh v ich členskom štáte, čo to bude znamenať pre ich spotrebiteľskú legislatívu. Myslíme, že je to dôležitá otázka, aby členské štáty presne zadefinovali tieto problémy, aby sa na nás obrátili s nimi. Okrem toho predložíme ústnu otázku, ktorá bude zohľadňovať ten obsah eh, pracovného dokumentu. Ako som povedala, tento dokument je veľmi jasne štrukturovaný, venuje sa dopadovej štúdii, kľúčovým aspektom eh, tohto návrhu, úrovni harmonizácie. Nebudem uvádzať žiadne podrobnosti, pretože chcem eh, dať možnosť aj kolegom, aby sa vyjadrili, ale tento pracovný dokument dostanete k dispozícii a veľmi radi by sme si vypočuli vaše návrhy, vaše pripomienky, čo si o tom myslíte, pretože našim spoločným cieľom je kvalitná legislatíva v prospech firiem a spotrebiteľov v celej Európskej únii. Teda, ak dovolíte, dám opäť slovo pánovi Jílkovi. V... Prepačte, najskôr dáme slovo komisárke Kuneve a potom začneme rozpravu, aby ste mali možnosť vyjadriť sa aj vy v tejto diskusii. Ďakujem. Thank you very much, Arlene, and uh, good morning, everyone. Ďakujem pekne, Arlene. Serčo, som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vám. Musím povedať, že som veľmi rada, že mám túto príležitosť, kde môžeme otvorene diskutovať, lebo toto je veľmi e, dôležitá príležitosť zaoberať sa budúcnosťou Európskeho práva oblasti ochrany spotrebiteľov. Ja by som sa chcela zamerať na návrh komisie, ktorý sa týka smernice o právach spotrebiteľa. Podľa mňa, ja by som chcela privítať váš príspevok k tomuto vývoju v Európe a pevne dúfam, že sa môžem opierať o vašu oporu na európskej ako národnej úrovni. Je veľmi dôležité, aby sme nezabudli zároveň pritom na legislatívu, ktorú už máme na úrovni Európskej únie. A preto by som chcela povedať aj pár slov implementácii ako aj posilnení legislatívy, ktoré sa zaoberá ochranou spotrebiteľov členských štátov. A viem, že toto je témou druhej časti tohoto podujatia a chcem sa dotknúť aj uplatňovania nárokov zo strany spotrebiteľov. Keď som nastúpila do úradu, tak odtedy som uplatňovala stratégiu, ktorá zameriava na zdravé trhy, ktoré zabezpečia, aby spotrebitelia mohli dôverovať kruhom, e, trhom a kde funguje aj cezhraničný predaj a podporuje sa inovácia. Posilnenie spotrebiteľov v rámci zdravých konkurencieschopných trhov, to je kľúčové pre podporenie dlhodobej konkurencieschopnosti Európy. Samozrejme, je tam ešte mnoho práce na to, aby vnútorný trh fungoval lepšie. V rámci tohoto, v rámci európskeho práva vidíme, že jednotlivé členské štáty majú rozdielne pravidlá, to znamená, že to je veľmi komplikované prostredie. Na základe tejto fragmentácie e, je potom možné to, že keď nejaký obchodník chce predávať svoj produkt v inom členskom štáte, tak má povinnosť upraviť e, štandardné e, podmienky podľa 27 rozdielných typov legislatívy. Toto je veľká záťaž pre naše podniky čo máme overené štúdiou a je veľmi dôležité, aby sme si boli tohoto vedomí. A práve v období, keď dnes máme hospodárskú krízu. Dovolte, aby som spomenula pár príkladov takéto právnej fragmentácie. Napríklad v Českej republike a vo Francúzsku je obdobie na možnosť odstúpenia od zmluvy 7 kalendárnych dní. Napríklad v e, Spojenom kráľovstve je to 7 pracovných dní. Zatiaľ čo v Dánsku a, na Malte je to 14, respektíve 15 kalendárnych dní. To znamená, že nemáme ešte ani dohodu o tom, ako rátame dni, či sú to kalendárne dni alebo pracovné dni. Takže asi si viete predstaviť, že aký signál ako ochranu poskytujeme našim podnikom a aký signál to znamená pre našich spotrebiteľov, aby sme ich podporili v tom, aby využívali náš spoločný trh. Práve preto asi nie je prekvapujúce, že obchodníci sa niekedy rozhodnú, že nebudú predávať napríklad svoj tovar online cudzincom. Napríklad jeden z piatich malobchodníkov predáva cez hranične, zatiaľ čo 50% tých z nich, ktorí nepredávajú cez hranične, eh, povedali, že by predávali cez hranične, ak by sa teda znížili významným spôsobom náklady. Včera po obede a dnes sa koná summit spotrebiteľov. Tu Brusel je to prvýkrát. Samozrejme máme určité naše siete, sú tam vstúpení regulátory a sú tam zastúpené podniky, ktoré majú záujem toto podujatie. A tá otázka, ktorou nechcú, tú vec, tú otázka, ktorú si nechcú zaberať ktoré podniky, a je taká, je taká politická. Napríklad, čo sa týka krajín z východnej Európy, a my sme prišli neskôr do Európskej únie a, a sme do určitej miery trestaní za to, že sme prišli neskôr a tak povedať sme spotrebiteľ druhej kategórie. A chcela by som povedať, že samozrejme trhy nie sú jednoduché, to si tu musíme povedať. To znamená, že každý signál vyslaný na trh môže byť interpretovaný politickým spôsobom. Ja mám pochopenie, pretože spotrebitelia ako aj obchodníci môžu byť skutočne zmetení a zdráhajú sa plne využívať možnosti vnútorného trhu. A toto je oblasť, ktorej by som rada chcela ďalej pôsobiť. Najprv sa musíme zaoberať dvomi otázkami. Akým spôsobom môžeme zlepšiť fungovanie vnútorného trhu pre spotrebiteľov a akým spôsobom môžu spotrebitelia využívať výhody tohoto trhu. Pevne verím, že otázka počíva v tom, aby sa otvoril európsky trh, malobchodný trh a musíme vybudovať e, spotreb, spot, e, dôveru spotrebiteľov. A práve na toto sa zameriava náš návrh. Samozrejme musíme viesť aj širokú verejnú konzultáciu. Nesmie to prebiehať iba niekde v priestoroch komisie. Dôležité, aby sme mali jednotný súbor európskych pravidiel, ktoré by znamenali ochranu, rovnakú ochranu spotrebiteľov, bez ohľadu na to, kde kupujú, či už je to online alebo niekde v normálnom obchode. A my sme sa zaberali aj otázkami, ktoré sú už dlhšie dobu aktuálne. Tieto otázky sú dôležité a ja si myslím, že naši spotrebitelia, či už v Prahe, Berlíne alebo niekde inde, určite ocenia možnosti, aby mohli nakupovať tovar zahraničia, napríklad mohli nakupovať od obchodníkov z Kodane, Lublany alebo Parížu, alebo niekde od diel. Možnosť výberu má byť právom spotrebiteľov. Tento návrh je veľmi rozsiahle prepracovanie práv spotrebiteľov za posledných 30 rokov a určite to bude dobrá správa pre 500 miliónov spotrebiteľov. Okrem toho to môže znižiť záťaž subjek- podnikateľských subjektov. Toto je veľmi dôležité práve v tejto zložitej ekonomickej klíme. Dôležitou súčasťou novej spotrebiteľskej stratégie je to, že sa opiera o maximálne dobro pre spotrebiteľov a snaží sa zabezpečiť čo najväčšiu ochranu spotrebiteľov. Samozrejme som si vedomá toho, že táto smernica ako taká nevyrieši problémy globálnej finančnej krízy. Bolo by som rada, keby to bolo možné, ale žiaľ nie. Budeme sa zaberať všetkými problémami, ktoré sú aktuálne pre spotrebiteľov. A musíme zabezpečiť prospech pre našich spotrebiteľov. Tak napríklad, čo tu plánujeme, sú prísne pravidlá pre doručovanie. Podľa našich prieskumov vieme, že najväčší problém pre spotrebiteľov pri cezhraničných nákupoch je práve tento aspekt. Súčasťou návrhov je aj to, že tovar musí byť doručený v priebehu 30 dní na akékoľvek miesto v Európe. Okrem toho tu bude nové pravidlo, ktoré, pravidla, ktoré sa budú týkať poškodenia alebo straty v rámci transportu, lebo teraz je to veľmi komplikované. Toto bude znamenať významné zlepšenie v mnohých členských štátoch, kde elektronické, elektronické obchodovanie sa veľmi výrazne e, rozvíja. Budeme tu sa zabrať otázkami, ako je, je dodanie neskoro alebo poškodeného produktu. Potom chceme ukončiť aj skryté poplatky, to znamená, že ak tovar nepríde, žiadna platba. Potom chceme posilniť aj tzv. lehotu na premyslenie, ktorá bude trvať 14 dní a potom to ide právo na odstúpenie od zmluvy. Toto bude dvojnásobne dlhšie obdobie, ako teraz je v Českej republike alebo vo, vo Francúzsku. Potom to bude zákaz prednastavených označení okienok, napríklad keď si kupujete nejakú poistku alebo keď nakupujete online. Znamená, že chceme posilniť ponuku a nechceme ponúkať niečo už prednastavené, čo nie je možno dobré pre spotrebiteľov. Potom chceme zakročiť proti podomovému predaju a chceme rozšíriť ochranu proti podomovému predaju. To sa bude týkať všetkých typov predaja mimo obchodov, to znamená, že keď niekto k vám príde domov a bude niečo ponúkať, tak ste aj v tomto prípade chránení. Potom sme sa zaoberali aj nedostatkami, ktoré by v oblasti predaja na diálku. A všetky tieto aspekty sú teraz pokryté. Toto posilní ochranu spotrebiteľov napríklad v Veľkej Británii a v Dánsku. Potom sú tu ešte posilnené záväzky, ktoré sa týkajú transparentnosti. Musíte byť informovaní o akýchkoľvek depozitoch alebo zárukách z vašej debetnej alebo kreditnej karty. Spotrebitelia budú mať možnosť odstúpiť od zmluvy, ktorá bola uzavretá na diálku, tým, že pošlú e-mail alebo ručne napísaný list, ktorý môže byť e, napísaný v ich vlastných slovách budeme mať nový čierny a sivý zoznam Európskej únie, kde budú neférové a nekalé zmluvné podmienky. To znamená, že nebudú naši spotrebiteľ ohrozovaní nejakými takýmito praktikami alebo e, podmienkami, ktoré sú niekde dole napísané malými písmenom. Toto je podľa mňa dobré aj pre podniky, aby vedeli, na akom základe sa pohybujú. A potom online aukcie, tie budú tiež, pre ne budú tiež platiť informačné povinnosti ako pri ostatných online transakciách. Častokrát bol kladená otázka, či tento návrh je e, prospešný pre klientov alebo pre spotrebiteľov alebo pre, pre výrobcov, pre obchodníkov. Ja si myslím, že toto nemôžeme oddeliť. To, čo je dobré pre podniky, je dobré aj pre spotrebiteľov a naopak. A nie je to vôbec náhodou, že my sme tu na výbore IMCO, teda je to vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa. Dobre fungujúce trhy sú najlepším priateľom spotrebiteľa. Keď fungujú dobre, na to, aby fungoval dobre, potrebujú mať e, silných, sebavedomých, informovaných spotrebiteľov, ktorí sú si vedomi svojej úlohy, svojich možností. Chcel by som vás ubezpečiť, že e, tento návrh neznamená, že členské štáty sa budú musieť vzdať svojho všeobecného zmluvného práva a nebudú sa musieť vzdať právnych záruk, ktoré sa týkajú služieb, ako napríklad v stavebníctve alebo pri digitálnych službách. Alebo nebude nebudú, nebude, nebudú podniky tlačené k tomu, aby eh, prijali nejaké ďalšie zároky. Ja si myslím, že jednotný súbor pravidiel a najvyššia miera ochrany spotrebiteľov sú úzko prepojené. Máme tu možnosť vytvoriť obchodné príležitosti v rámci celej Európskej únie. Môžeme upraviť zastaralú legislatívu v realite a toto ovplyvní výber pre spotrebiteľov ako aj cenovú úroveň podniky budú mať prospech správnej istoty, predvydateľnosti a budú tu mať nižšie náklady na to, aby boli v súlade s legislatívou. Ja sa už teším na konštruktívnu spoluprácu e, na, na, aj s vami na národnej úrovni, na úrovni rady a samozrejme aj s vami v Európskom parlamente. Dovolte, aby som teraz prišla k ďalšej dôležitej téme. A síce ide o implementáciu a, a posilnenie pravidelného ochrany ochranu spotrebiteľa. Legislatíva EÚ je, nie je veľmi prospešná, ak nie je transponovaná. Komisia veľmi úzko spolupracuje s členskými štátmi a snaží sa zabezpečiť korektnú a včasnú transpozíciu smerníc národnej legislatívy. Keď teda národná legislatíva je pripravená, komisia sa snaží pomôcť národným úradom aplikovať e, túto legislatívu jednotným spôsobom. Spomeniem aj pár príkladov, ako pracujeme v tejto oblasti. Napríklad to ide neféro, smernica o neférových praktikách alebo smernica o spotrebiteľskom úvere. Čo sa teda týka neférových obchodných praktik, tak vo všetkých členských štátoch už existuje národné právo a my chceme zabezpečiť, aby, aby táto legislatíva bola v súlade e, so smernicou a my samozrejme sa budeme snažiť zabezpečiť aj to, aby sa správne aplikovala. Jednotná aplikácia tejto smernice znamená, že tie kľúčové koncepty sa budú uplatňovať rovnakým spôsobom v podobných prípadoch. Takisto je dôležité, aby sme tieto ustanovenia upravili tak, aby sa pokrývali aj nové formy obchodovania, ktoré vzniknú na trhu. A o tom vypracujeme usmernenie. Toto usmernenie môže zodpovedať otázky, ktoré sa týkajú výkladu a interpretácie, sú otázky, ktoré vyplní v procese transpozície alebo v prvých rokoch aplikovania a takto vytvoríme aj spoločnú interpretáciu a vnímanie kľúčových konceptov smernice. Dovolte, aby som vám spomenula také aktuálne príklady, ktoré sa týkajú smernice o spotrebiteľskom úvere, ktorá bola schválená minulý rok v apríli. Členské štáty musia transponovať do júna budúceho roku túto legislatívu a komisia ich podporuje pri tomto procese. V tejto súvislosti komisia zorganizovala dva workshopy s členskými štátmi o transpozícii E, tejto smernice, jeden sa uskutočil v novembri a jeden pred mesiacom. Cieľom týchto workshopov bolo diskutovať a objasniť záležitosti, ktoré sa udiali v rámci transpozície. Takisto sa vytvorila e, interaktívna stránka, sirka, ktorá sa zaoberá transpozíciou smernice. Toto má uľahčiť diskusie a má zabezpečiť výmenu najlepšej praxe medzi členskými štátmi. Čo sa týka posilnenia, ja si alebo vymáhanie, ja si myslím, že je dôležité, aby spotrebitelia boli chránení pevnými jasnými pravidlami. A tieto pravidlá sa musia vymáhať efektívne a spravodlivo. Väčšina obchodníkov koná čestne, ale samozrejme sú tam aj takí, ktorí za účelom zisku sa snažia poškodiť e, spotrebiteľov a uplatňujú e, negatívne praktiky. Toto podkopáva dôveru spotrebiteľov a musíme proti tomu bojovať a je teda úlohou verejných orgánov členských štátov toto riešiť. Nutné vymáhať tieto práva a dôležité, aby tieto orgány mali kompetencie na to, mohli preskúmať takéto príklady a mohli ukončiť takéto nelegálne obchodné praktiky. Tieto orgány musia mať možnosť reagovať na nové výzvy, ktoré vyplývajú z ekonomických a technologických víziev, musia mať schopnosť konať efektívne pri cezhraničnom prostredí, ako aj na vnútornom trhu. Aby sa to zabezpečilo, musíme mať vymáhanie, ktoré bude efektívne a konzistentné v rámci Európskej únie. Práve preto ja vymáhanie e, spotrebiteľských legislatívy a možnosti pre spotrebiteľ považujem za prioritu pre mňa. Preto je dôležité, aby sme spolupracovali v tejto oblasti a aby sme sa vzájomne podporovali v tejto oblasti. Samozrejme, veľa sa toho už vykonalo, ale ešte veľa práce je pred nami. Komisia chce koordinovať e, vymáhania posilne v jednotlivých oblasti na úrovni Európskej únie. Napríklad e, máme tu aj ďalšiu oblasť, kde spolupracujeme. Napríklad ide o letecké spoločnosti, kde sa snažíme riešiť otázku let, predaju leteniek. A vypracujem štúdiu o tom, kde, ako, akej miere sa naplňajú naše požiadavky. Potom ďalšia vec sú je mobilná telefónia a tieto služby, kde 80% internetových strán, stránok, kde sa predávajú zvonenia alebo podobné služby, by mohli byť e, v protiklade s právom EÚ. To znamená, že je dôležité konať tejto oblasti, my vedieme rokovania s príslušným priemyslom, aby sme spoločne hľadali spôsoby, ako zlepšiť situáciu. Komisia, komisia sa opiera o skúsenosti a v tejto súvislosti pripravuje oznámenie o vymáhaní konzu- e, spotrebiteľského AKI. V júni tohoto roku toto to, to oznámenie zameria na kroky, ktoré už boli vykonané v oblasti ochrany spotrebiteľa, kde, kde identifikujeme jednotlivé výzvy a kde sa budeme snažiť riešiť nedostatky tak, aby sme mali efektívnejšie vymáhanie práva na ochranu spotrebiteľa. Dovolte, aby som na záver spomenul ešte ďalšiu tému, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. A tu ide o o nápravu. Ehm, aj keď spotrebiteľe majú určité práva, je veľmi zložité vymáhať tieto práva na súdoch. Sú, s tým spojené vysoké náklady a, súdne spory sú veľmi zložité a dlho trvajú. To vedie k tomu, že jeden z piatich spotrebiteľov sa nerozhodne ísť na súd, ak ide o požiadavku, ktorá je nižšia ako 1000 eur. Okrem toho, spotrebiteľe častokrát nevedia, o svojich možnostiach. Okrem toho mnoho spotrebiteľov na základe nelegálnych e, praktik častokrát prehráva a nedostane náhradu. To znamená, že je dôležité riešiť aj otázku kolektívneho riešenia nárokov. My diskutujeme s príslušnými e, stranami a zapojenými orgánmi a máme už určité reakcie tejto, v tejto súvislosti aj na našu zelenú knihu. Alternatívne riešenia sporov, ako napríklad mediácia alebo arbitrácia, tieto sú k dispozícii iba v niektorých členských štátoch, nie teda vo všetkých. Systém kolektívnych žalob existuje iba v 13 členských štátoch. Takéto mechanizmy, ak existujú, tak sa uplatňujú iba zriedkavo. Celkový záver z toho je, že je tu ešte veľká možnosť na zlepšovanie v oblasti vymáhania nárokov. Na to, aby sme dosiahli tieto, tieto možnosti, tak Zelená kniha sa bude zaomerať na e, široké možnosti takéto riešení. Budú tu aj ďalšie návrhy, ktoré budú či už e, záväzné alebo nezáväzné. Pričom by bolo možné niektoré možnosti aj kombinovať. Bez toho, že som tu spomínal nejaké detaily, by som chcela povedať, že na základe výsledku konzultácií sa potom komisia rozhodne, ako bude ďalej konať. Je dôležité si uvedomiť, že bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme, máme možnosť zefektívniť práva spotrebiteľov a to je našim hlavným cieľom. Ja sa teším na vašu ďalšiu e, podporu pri, pri prijímaní dôležitej legislatívy, ktorá sa zaoberá ochranou spotrebiteľa na úrovni európskej úrovni, ako vrátame s vašou podporou na národnej úrovni. Preto všetci chceme podporovať naše podniky, ako aj spotrebiteľov. Ďakujem pekne za pozornosť. Nechcela som hovoriť nejako dlho. Podľa mňa toto veľmi dôležitá oblasť. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, komisárka. Chcela som vás ešte informovať, že tu máme šesť našich najlepších členov v našom výbore. Máme ale aj veľa absentujúcich, pretože mnohí členovia sa vrátili do svojich volebných obvodov pred voľbami, ale máme tu šesť našich veľmi aktívnych členov. Pán Tubon, pán Harbour, pán Schwab, pani Het a pani Grúlo. A pán Baš, pán, prepačte, nevidela som vás. Nemali by ste sedieť tak vzadu. Sú to aktívni a plní členovia nášho výboru určite sa budú aj zúčastňovať rozpravy. No a teraz sme sa rozhodli, že dáme slovo národným zástupcom. Teraz e, budú mať slovo dvaja národní členovia národných parlamentov. Pán Faružia z Malty, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Som veľmi rád, že môžem byť tu s vami vo výbore pre spotrebiteľské právo Európskej únie. E, tisícky Malťanov v našej krajine nedávno stáli v radoch medzi hlavným sídlom našej strany a žiadali nás, aby sme začali trestné e, konanie e, proti našej vláde, pretože keď kupovali svoje automobily medzi marcom a decembrom 2004 až 2008, E, došlo k tomu, že im neboli vrátené e, DPH, na ktoré mali nárok. Aj komisár Kováč odovzdal parlamentu otázku k tejto veci. Maltská vláda sa rozhodla, že nevyhovie tisíckam malckých spotrebiteľov, ktorí počas štyroch rokov neboli vôbec informovaní o svojich právach a e, nedostali žiaden opravný prostriedok. Ja sa domnievam, že jediný spôsob, ako môže byť spotrebiteľ chránený pred zlým konaním vlády, je mať systém na podávanie správ. A v tomto systéme e, by tento systém by mal byť nezávislý a iba takýto orgán alebo takáto inštitúcia by mohla regulovať ceny takých komodít, ktoré sa týkajú služieb a verejných e, služieb. Týka sa to napríklad elektriny, vody, e, platieb e, za kanalizačné služby, letiskových poplatkov a tak ďalej. A takéto opatrenia musia byť rovnaké vo všetkých členských štátoch EÚ. Argumentom za to by mohol byť nedávny nárast cien energií na Malte. Iba takýto systém, podľa mňa, môže pomôcť zákazníkovi, obyčajnému človekovi, aby bol chránený a aby nebol obeťou daňových výpočtov a neefektívnych vlád. Ďalší návrh E, sa týka harmonizácie a vykonávacích opatrení na ochranu spotrebiteľa. V tomto malckom prípade o DPH, ktorý som spomínal, informácia o právach spotrebiteľa prišla 4 e, roky neskoro. Malcká vláda sa nikdy nepýtala svojho svedomia, či je spravodlivé neinformovať verejnosť o ich práve. Keby nedošlo k zásahu e, doktora Josefa Muskata a pána Luisa Greka z mojej strany v roku 2007, keď napísali o tejto veci komisárovi Kováčovi, títo nevinní spotrebitelia by dodnes boli bez pomoci. Toto je klasický prípad nespravodlivosti a vládnych taktík v oblasti spotrebiteľských práv. Musí sa vytvoriť jednotný systém informácií pre spotrebiteľa. Pani predsedkynia, teším sa na to, že budeme v budúcnosti definitívne a jasnejšie identifikovať opatrenia, ktoré ešte musíme prijať a ako musíme napraviť národné systémy, keď nie sú v súlade s právom EÚ. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Mohli by ste sa prosím obmedziť na 3 minúty, keď budete prednášať svoje príspevky, aby všetci stihli povedať to, čo chcú. Pani Kalamanli z Francúzska ako ďalšia rečníčka. Euh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážna pani komisárka. V úvode ste poskytli časť potrebnej odpovede, ale keď hovoríme o zlepšení štatútu spotrebiteľov, môžeme tiež hovoriť o návrhu smernice, ale dnes máme dojem, že všetky dôsledky tých veľkých ambícií dosiahnuť plnú harmonizáciu v oblasti spotrebiteľskej legislatívy ešte stále nie sú celkom vyhodnotené dôsledky. Teda my si myslíme, že je to text, ktorý je v prospech výrobcov a nie spotrebiteľov. Vy som ste povedali, že máme mať na pamäti obe tieto strany. My v tomto plne súhlasíme. Niektoré naše otázky ešte stále neboli dostatočne zodpovedané. Chceme predísť nedorozumeniu. Našim spoločným cieľom je vytvoriť kvalitnú legislatívu v oblasti spotrebiteľskej ochrany pre budúcnosť. Zdá sa, že niektoré aspekty výnimky sa popisujú inak v jednotlivých kapitolách a tieto výnimky nie sú, nemajú rovnaký rozsah. V niektorých eh, krajinách a kra- v niektorých prípadoch krajiny by splňali podmienky, v iných nie. Okrem toho sa tam uvádzajú podniky, ktoré by sa stiahovali na e, rôzne komodity, napríklad e, chlieb, e, noviny. V niektorých prípadoch máme isté obavy v súvislosti s ďalším využívaním výhod, ktoré vyplývajú z súčasne platnej legislatívy, zatiaľ, že v novej legislatíve by sa tieto výhody stratili. Môžete prosím potvrdiť, že otázke skrytých škôd nie sú žiadne problémy v tomto novom návrhu legislatívy. My si myslíme, že niektoré kroky, ktoré sú obsahnuté v tomto návrhu, by mohli znižiť mieru ochrany spotrebiteľa, pretože si nemyslíme, že je potrebné postupovať takto. Chceme, aby komisia opravila tento text. Um, Dobre, teraz dáme slovo niektorým výborom nášho výboru, náskôr pán Harber, ktorý je koordinátorom sa skupinu EPPED. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Chcem privítať všetkých našich kolegov z národných parlamentov u nás. A chcem povedať jednu alebo dve pripomienky. Chcem povedať, prečo my si myslíme, že musíme zintenzívniť naše úsilia v tejto oblasti. Uvedomujeme si stále viac fakt, že uplatňovanie spotrebiteľského práva, tak povediac v teréne, je veľmi dôležité, pretože tam spotrebiteľ vníma, či jeho práva sú chránené. Každý členský štát to robí inak, ale sú určité základné veci, ktoré musia byť brané do úvahy na komunitárnej úrovni. Som si istý, že komisia e, sa veľa s vami e, radí a vy, ako národní zástupcovia, pracujete so svojimi spotrebiteľskými organizáciami u vás doma. A to je veľmi dôležitá výhod, výmena názorov. Komisia urobila nedávna, nedávno štúdiu o implementácii zákonodarstva, ktoré sa týka e, nespravodlivých zmluvných podmienok a ako sa to rieši. No a základná vec, ktorú som chcel povedať, je, že chcem reagovať na vás, pani predsednička. Vy ste hovorili, že vy ste nás viedli, keď sme rokovali o smernici o spotrebiteľských právach. Keď sa pozerám na tú stratégiu, ktorú sme použili, určité veci spochybňujem. My máme výbornú príležitosť, ako vás zapojiť do E, nášho procesu. Ja to už s môjim parlamentom tak aj robím, so snemovňou lordov. V súčasnosti sme v takej fáze, že e, vy e, by ste sa mohli zapojiť do výmeny názorov s vami, ako veci posunúť vpred. Chcem vás upozorniť na hodnotenie vplyvov komisie, ktorá bola, ktoré bolo dôležitou súčasťou aj našej práce pre, počas skúmania stavu vecí. A my by sme chceli počuť aj váš názor. Či si myslíte, že náš smer je správny? Aké sú výhody maximálnej harmonizácie priamo na mieste v praxi? A aké problémy podľa vás existujú v spotrebiteľských organizáciách vo vašej krajine a či tie problémy naozaj vyrieši harmonizácia na národnej úrovni? My vo výbore pre vnútorný trh e, chceme, aby sa dokončil vnútorný trh, ale nechceme to urobiť na úkor spotrebiteľov. Chceme, aby spotrebitelia aj tak sa cítili byť chránení a aby vedeli, kam sa obrátiť, keď potrebujú nejakú pomoc. Mohli by ste popremýšľať nad týmito vecami vo vašich pracovných programov a mohli by ste nám prosím odovzdať tieto informácie. Teraz pani Brenström zo Švedska, hovorí predsedajúca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vo všeobecnosti sa po Švédsko stavia pozitívne k tomu návrhu a k tomu zameraniu. Švédsko podporuje myšlienku plnej harmonizácie na vysokej úrovni ochrany spotrebiteľov. Návrh znamená dobrú ochranu spotrebiteľa a rozvíja už tie ustanovenia, ktoré máme na úrovni spoločenstva, ktoré chránia spotrebiteľov. To znamená, že v istých oblastiach by ale ešte mohli nastať určité úpravy eh, v legislatívnej ochranu spotrebiteľa, keď sa budú harmonizovať tieto pravidlá. My sa k tomu stavujeme tak, že je to určitá výhoda a podľa mňa by sa toto malo vykonať vo všetkých členských štátoch. Jednotná legislatíva by takýmto spôsobom mohla prospeť tak e, spotrebiteľom, ako by mohla podporiť aj ochotu obchodníkov obchodovať cezhranične a mohlo by to viesť v končnom dôsledku nižším cenám produktov. Švédsko je toho názoru, že ochrana spotrebiteľov má byť na vysokej úrovni a musíme zohľadňovať záujmy tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľského sektora. Ten návrh ale obsahuje určité ustanovenia, ktorý výklad je nejednoznačný. Tak napríklad týka sa to tej hranice medzi kúpou tovarov a kúpou služieb. Dôležité je, aby ten text tejto súvislosti bol upresnený. A to tak pre spotrebiteľov, ako aj pre poskytovateľov služieb, podnikateľov je dôležité, aby pravidlá boli jednoznačné, jednotné a boli predpovedateľné. Podľa môjho názoru e, takéto pravidla by mohli viesť k zvýšenej spotrebe spotrebiteľov, tak aby sa mal posilniť, zahraničný obchod. Ďakujem pekne za pozornosť. Have... Ďakujem. A teraz pani Krunegel zo Slovenska. Dúfam, že som správne vyslovila vaše slovo. Ďakujem veľmi pekne za udelené slovo. Som veľmi rada, že prišli naši hostia. Slovinsko súhlasí v podstate s cieľmi, ktoré navrhuje smernica, ale domnievame sa, že plná harmonizácia by nemala ísť na úkor kvality ktorá bola už dosiahnutá v niektorých členských štátoch. Slovinsko má veľkú, vysokú úroveň spotreby ochrany spotrebiteľov. Dlhé roky sme na tom pracovali a myslíme si, že takáto smernica by nemala oslabovať už dosiahnutú úroveň ochrany spotrebiteľa. Máme preto určité výhrady k smernici. Náš zväz na ochranu spotrebiteľa nám už predložil určité návrhy a medzi týmito návrhmi je napríklad to, že definícia obchodníka by sa mala rozšíriť aj na verejných obchodníkov, definícia tovaru by sa mala rozšíriť aj na elektrický prúd, plyn a vodu. Definícia sprostredkovateľa by sa takisto mala zmeniť, pretože uh, E, nezodpovedá tomu, e, čo stojí v našom záväzkovom práve alebo v záväzkovom práve iných členských štátov. No a potom sú tam určité ustanovenia e, ohľadom práva na odstúpenie zmluvy, ktoré by sa mali zmeniť, pretože obchodník musí informovať aj o tom, že neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy. Aj niektoré ustanovenia alebo e, výnimky e, k zmluvným e, pravidlám by sa mali zmeniť. No a potom sa tam musí aj uviesť, že sa má používať úradný jazyk danej krajiny. Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sú povinnými ustanoveniami, ktoré jednotlivé zmluvné strany nemôžu obísť. Toto tam musí byť takisto ešte výslovne o, uvedené. Slovinsko podporuje vysokú úroveň ochrany napríklad aj pri elektronických dražbách. Vo všeobecnosti chce Slovinsko vzniesť všeobecnú výhradu najmä ku kapitole 4 k článku 26, kde sa hovorí o opravných prostriedkoch v v súvislosti s objemom tovaru. Súčasná smernica by znamenala v Slovinsku zníženie úrovne ochrany spotrebiteľa, pretože v Slovensku, ak dojde k poškodeniu tovaru, e, môže si e, vy, vybrať, či chce vymeniť e, tovar alebo či chce naspäť peniaze. Môže si jednoducho vybrať medzi viacerými opravnými prostriedkami. No a návrh tejto smernice neobsahuje možnosť výberu opravných prostriedkov ale takúto úroveň ochrany spotrebiteľa my už doma máme. Navrhovaná smernica takisto upravuje záruky a lehoty týchto záruk. Hovorí sa tam o tom e, koľko dní, ale nehovorí sa tam, či kalendárne dni alebo pracovné dni. Cieľom smernice by mala byť optimalizácia a nie úplná harmonizácia. Najmä na pozadí dnešnej hospodárskej krízy, ktorá pôsobí na spotrebiteľov, ale aj na predajcov, by sme mali povedať, že to musíme optimalizovať. Ďakujem. A teraz pán Tubon. Madame la présidente. Euh, Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Na tomto mieste by som chcel vlastne nadviazať na to, čo už povedal Malcolm Harbour. Chcel by som sa poďakovať našej predsedničke McCarthy a chcel by som sa poďakovať komisárke Kuneve. Obidve totižto veľmi veľa vykonali v tejto oblasti a venujú sa tejto oblasti s veľkou intenzitou. Toto bude nevyhnutné, predovšetkým aj na to, aby sme mohli potom v parlamente fundovane diskutovať o smernice o ochrane spotrebiteľov. Samozrejme, ak človek nemá politickú vôľu, nemôže ani v tejto oblasti dosiahnuť úspechy. Lebo toto je síce veľmi právnická téma, ale je to zároveň aj veľmi politické. A preto by som chcel povedať nasledovné. My sme teraz začali naše diskusie a mali sme možnosť skonštatovať, že ten návrh, ktorý nám bol predložený, otvára istý politický problém, ktorý je veľmi závazný. A to je ten problém maximálnej harmonizácie. Pani McCarthy, naša spravodajkyňa, naša spravodajkyňa predloží čoskoro správu tejto súvislosti. A ako povedal pán Harbour, my už teraz nebudeme mať veľa času na diskusie o tejto téme a musím povedať, že ja som sa osobne ešte nerozhodol v jednotlivých aspektoch. Zatiaľ sú pre mňa jasné iba následovné veci. V súčasnom svete a predovšetkým v tom svete, ktorý trpí hospodárskou a finančnou krízou, tak Európa nemôže využiť túto zámienku, keď ide o keď ide o uskutočnenie spoločného trhu, keď ide o rozvíjanie takéhoto efektívneho trhu, tak jednoducho nesmie sa tu využívať kríza ako zámienka na to, aby sme oslabovali niektoré aspekty nášho sociálneho systému. Keď Európa odolá tejto kríze, tak to bude súvisieť s tým, že sme schválili množstvo legislatívy. Pričom išlo o takú legislatívu, ktorá bola istým nárazníkom, a to aj v sociálnej oblasti. A myslím si, že do tohto spadá aj oblasť ochrany spotrebiteľa. Cezhraničná spolupráca je nevyhnutná pre náš ďalší rozvoj, ale musíme dbať na to, aby naša legislatíva nebola spochybňovaná. A teraz tretia úvaha. Nie je možné vzájomne diskutovať, ak nám komisia zároveň nepredloží rozsiahlu štúdiu o tom, aké dopady budú mať jednotlivé články na jednotlivé členské štáty. To znamená, že ak by sme teda mali tú smernicu, ktorá by sa opierala maximálnu harmonizáciu. Malcolm Harbour to už spomenul a nemôžeme prijať nejaké rozhodnutia ešte predtým, ako nebudeme mať tieto informácie. A ešte by som chcel povedať, a to zdôrazňuje aj dôležitosť tohoto dnešného e, zasadania, kde máme zástupcov národných parlamentov. Ja viem, že mnohé národné parlamenty už zaujali stanovisko a vyjadrujú sa negatívne k návrhu komisie a hovoria, že je to v mene princípu subsidiarity. Napríklad, čo sa týka Nemecka alebo Francúzska, tak tam príslušné parlamenty poukázali na to, že isté aspekty pre nich sú neakceptovateľné, lebo sa podkopáva princíp subsidiarity. A ja som presvedčený, že dolná ako aj horná komora parlamentu Britány bude reagovať Veľmi podobne. A na adresu pani Kunevi by som chcel povedať, že toto bude pre vás ďalšia dodatočná záťaž a problém. No a potom, keď prečo sme vlastne chceli mať Lisabonskú zmluvu, preto aby sme lepšie chránili subsidiaritu, aby národné parlamenty mali väčšiu istotu. A to je jasné, že Európsky parlament nechce vyslať signál, že by sme nebrali vážne názory našich kolegov v národných parlamentoch. Práve preto sa musíme aj tejto téme venovať. Toto boli moje komentáre a tejto téme. Ja si myslím, že to, že sa zaoberáme touto, zaoberáme touto témou, tak myslím si, že toto je veľmi zaujímavá iniciatíva. Európsky parlament podľa môjho názoru získa veľa, ak nebude iba schvalovať texty a sa nimi zaoberať, ale keď sa bude zaoberať aj tým, ako vplyvajú schválené texty na občanov. Ďakujem pekne. Teraz dáme opäť slovo e, zástupcu Národných parlamentov pani Dupalová z Českej republiky. Vážna pani predsednička, vážna pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Najskôr dovolte, aby som poďakovala výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov za zorganizovanie tohto dnešného stretnutia, ktoré umožní výmenu názorov o tomto dôležitom návrhu komisie, ktorých sa priamo týka každého jedného občana ich každodenného života. Senát parlamentu Českej republiky Proces revízie európskych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa veľmi pozorne sleduje. Už eh, teraz sa zaoberá zelenou eh, knihou z roku 2007, ktorá zahájala túto diskusiu veľmi aktívne. Tiež spolupracoval s vládou pri spracovávaní akcií reakcií na otázky, ktoré stanovila komisia v Zelenej knihe, ale už vtedy upozorňoval na tom, eh, že cieľ revízie, ktorým je zjednodušenie a zlepšenie právnej úpravy sa nedosiahne, ak sa veľmi priamo nevymedzi aj vzťah k ostatným nástrojom, ktoré existujú na európskej úrovni, ale, alebo ktoré sú v predmete prípravy. Chcem využiť príležitosť eh, a opýtať sa prítomnej pani komisárky Kunevi, či komisia pri príprave návrhu komisie o ochrane práv spotrebiteľov brala do úvahy aj návrh spoločného referenčného rámca. Návrh tejto smernice Senát prejednal na svojej poslednej schôdzi, ktorá sa skutočnila 26. marca 2009 a vo svojom uznesení podporil zvolený princíp plnej harmonizácie, ktorý obmedzí roztrieštenosť právnej úpravy a zabezpečí spoločnú vysokú úroveň ochrany. Okrem toho, Senát tiež uvítal, že návrh kladie dôraz na informovanosť spotrebiteľov, ktorá je dôležitá pre ich eh, príjmanie rozhodnutí. V súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora sa totiž to Senát domnieva, že spoločná európska norma ochrany spotrebiteľa by mala vychádzať z pojmu spotrebiteľa, ktorý je dobre informovaný, pozorný a opatrný a ktorý je sám schopný vyhľadávať si informácie, na základe ktorých sa potom rozhoduje rozumne rozhoduje sa, či sa tej ktorej obchodnej transakcie zúčastní alebo nie. Na záver chcem popriať tomuto aj budúcemu Európskeho parlamentu veľa úspechov pri prejednávaní tohto návrhu, aby ste naozaj dosiahli cieľ, a to je posilňovanie dôvery spotrebiteľov aj podnikateľov vo vnútorný trh a zvyšovanie ochoty zúčastňovať sa cez hraničných obchodných transakcií. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani Soniton zo Švedska. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvánku a ďakujem pekne aj za prezentáciu komisie. Predtým, ako som sa dostal do švedského parlamentu, som pracovala v rámci nášho regiónu v organizácii na ochranu spotrebiteľov. To znamená, že sú mi veľmi blízke tieto otázky a viem, aké je dôležité, aby sme mali dobrú legislatívu, aké to je dôležité pre spotrebiteľov. Myslím si, že vo Švédsku môžeme byť hrdí na úroveň ochrany spotrebiteľov. Sociálni demokrati roky pracovali na tom, aby vypracovali takú legislatívu, ktorá bude chrániť našich spotrebiteľov. A my sa veľmi tešíme na harmonizáciu ochrany spotrebiteľov v rámci členských štátov EÚ. Takto sa uľahčí obchodovanie v rámci EÚ. Spotrebiteľská dôvera je veľmi dôležitá a podporujú to, keď by má spoločné pravidlá návrh novej smernice pokrýva aj určité dôležité otázky. Akurát isté riziko pri spoločnej harmonizácii by mohlo byť, že niektoré členské štáty, ako napríklad Švédsko, by si mohli znížiť úroveň ochrany spotrebiteľov, ale dôležité je to, že vo väčšine štátov sa zvýši. Sú to viaceré faktory, nedôvera voči platobnému systému, rozdielne tradície v členských štátoch, a neochota obchodovať cez, hran- cez hranice. My, sociálni demokrati, chceme dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru ochrany spotrebiteľov a chceme v tom pokračovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Head, ktorá je tiež eh, švedskou členkou eh, výboru pre vnútorný trh. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyňa zo Švédska presne vysvetlila, ako my, sociálni demokrati, vo Švedsku sa stavíme k týmto otázkam. Musím povedať, že som veľmi rada, že máme možnosť v Európskom parlamente sa venovať vo veľkej miere otázkam ochrany spotrebiteľov. Toto je veľmi dôležité. Naša komisárka, pani Kuneva, pracuje veľmi dobre a sme veľmi radi, že je takáto aktívna, že spolupracuje s parlamentom. Ak chceme, aby náš trh fungoval, tak musíme zabezpečiť to, aby naši spotrebitelia boli spokojní a mali aj istú mieru istoty. To je úloha parlamentu, aby sme zabezpečili čo najvyššiu možnú mieru ochrany spotrebiteľov. Ja som veľmi rada, že tu máme, túto smernicu sa pripravuje a sociálni demokrati sú veľmi, by boli veľmi radi, aby sme mali dostatok času na prípravu, lebo spomínali to predrečníci, je tam množstvo aspektov, ktoré musíme overiť a ešte tak povedz dopracovať Dôležité je mať aj spoluprácu s organizáciami ochranu spotrebiteľov, ako aj s národnými parlamentami. A ako povedala predrečníčka, my sociálni demokrati sme za harmonizáciu a dôležité je to, aby žiadny členský štát nemusel znižiť svoju úroveň ochrany spotrebiteľa a že máme zabezpečiť čo najvyššiu možnú mieru ochrany spotrebiteľov v prípade harmonizácie. Potom ešte jedna vec, ktorá sa týka finančnej krízy. táto by pos- mohla poskytnúť možnosť na to, aby sme si položili otázku, aké chceme mať pravidlá pre banky a priemysel, akú tam chceme mať mieru ochrany spotrebiteľa. V tejto fáze by sa niekomu mohlo zdať, že ochrana spotrebiteľov v vyššej miere by mohla zhoršiť ešte situáciu. Ja si myslím, že aj naďalej musíme zvyšovať ochranu spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Okay, um... Ďakujem veľmi pekne. Pán sú z Grécka. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα εισήγηση της Επιτρόπου. Είναι γεγονός... Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za úvodné pripomienky a chcem sa poďakovať aj komisárke. Je pravdou, že fragmentácia, fragmentácia národných legislatív a zložitosť e, súčasných štyroch smerníc o ochrane spotrebiteľov môže poškodiť ochranu spotrebiteľa a môže jej ubrať na efektívnosti. A takisto to môže byť prekážkou cezhraničného obchodu. Je dobré, že komisárka sa ujala tejto iniciatívy a chce revidovať existujúcu legislatívu. Ale môj dojem zo súčasného návrhu smernice je taký, že súčasná smernica skôr ustupuje požiadavkám podnikov a e, menej berie ohľad na spotrebiteľov. Hlavne tam ide o podniky, ktoré chcú realizovať cezhraničný obchod. A ja si nemyslím, že záujem podnikov a záujem spotrebiteľov to je vždy niečo rozporúplné. Môžu sa tieto dva odlišné záujmy zosúladiť. Samozrejme, v konečnom dôsledku Záujmy spotrebiteľov a podnikateľov by mali byť tie isté. Ak spotrebiteľ môže mať nejaké výhody z cezhraničného obchodu a aj podniky z toho môžu mať výhody, tak je to dobré a ich záujmy sa potom zhodujú. Ale nie som si istý, že plná harmonizácia bude mať nevyhnutne za následok dobrú ochranu spotrebiteľa. V Grécku v roku 2007 vláda revidovala opatrenia na ochranu spotrebiteľa a dnes máme zákon, o ktorom si ja myslím, že je veľmi účinný a že má široký rozsah pôsobnosti a, a zaviedol do praxe viacero ustanovení proti podvodom a zneužívaniu. Ale keby sa táto smernica prijala, niektoré postupy by potom už neboli u nás nezákonné. Grécka vláda verí v trh, ale verí aj v pravidlá, určité pravidlá na trhu v prospech spotrebiteľa. Existujú určité nekalé postupy, ktoré sú dnes pokryté v našom zákone a chceme, aby to naďalej tak platilo. Trh sa stále rozširuje, zväčšuje sa a preto je aj viac o, obchodných postupov, ktoré skrývajú v sebe pasce a nástrahy pre spotrebiteľa. Prichádzajú nové obchodné postupy, praktiky, ktoré, sú, ktoré boli predtým neznáme. Je to nová, nová panoráma pre spotrebiteľa a my chceme, aby naši spotrebitelia v Grécku mohli využívať všetky tie opravné prostriedky, ktoré existujú na našej národnej úrovni. Ja si myslím, že rozvoj cezhraničného obchodu bude hlavným faktorom alebo jedným z hlavných faktorov a určite pomôže Európe do určitej miery prekonať súčasnú hospodárskú krízu, ale zároveň sa musíme vyhnúť tomu, aby sme znížili úroveň ochrany spotrebiteľov, ktorú už máme v súčasnosti na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Ustanovenia, ktoré existujú v súčasnosti, nie sú dobré iba pre spotrebiteľov, ale aj pre obchod. Ak sa spotrebitelia domnievajú, že ich práva e, sú oslabované a že úroveň ochrany sa znižuje, potom budú aj menej dôverovať trhu a budú sa zúčastňovať e, na trhu menej aktívne. A to by bolo naozaj veľmi zlé, keby sa to zrealizovalo. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto konzultáciu. Teraz máme možnosť definovať možné zlepšenia smernice o ochrane spotrebiteľa. Nechceme znižovať jej úroveň v Európe. Môžeme rozprávať o rôznych podrobnostiach, napríklad o počet dní na odstúpenie od zmluvy a tak ďalej, ale vo svetle súčasnej e, krízy samozrejme toto je niečo veľmi užitočné. Ďakujem pekne. Ako ďalší je zásobca Talianska, pán, pani Erledesto. Buonasera a tutti. Eh, Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Myslím, že je dobré, že európske inštitúcie sa nezaujímajú len o doterajšie výsledky a pozerajú, do akej miery sa uplatňujú tie právne úpravy, ale sledujú tiež možnosť nových iniciatív na ochranu spotrebiteľov. Je to o to dôležitejšie, že sme teraz v čase hospodárskej a finančnej krízy. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme znovu vytvorili dôveru eh, medzi spotrebiteľmi a podnikmi. To, čo my tu máme ako novinku, je, že sa zostraďujeme na zahraničné transakcie, najmä formou internetu. To je skúsenosť mnohých z nás. Vieme, aké to nesie výhody. Existuje možnosť e, prístupu k zvýšenej ponuke. Sú k dispozícii nekonečne dlhé katalógy. Spotrebiteľ má možnosť získať cenovú výhodu tým, že bude porovnávať ten jednotlivých predajcov, ale analýzy dokazujú, by sme mohli zaznamenať ešte väčší ra- rast takýchto cezhraničných transakcií, keby sme prijali určité zmeny. Ale práve v prípade internetu platí, že dochádza k mnohým formám zneužitia. Napríklad spotrebiteľ nemôže hneď overiť, či tovar, ktorý si objedná, respektíve zakúpi, nemá nejaké závady, pretože ho nemá hneď v rukách. A práve to by možno mohla doplniť smernica o spotrebiteľskom práve. Okrem toho je tu problém toho, že právne úpravy sú veľmi roztreštené v tejto chvíli. Vychádza sa z minimálnej harmonizácie a členské štáty by mali sa tiež usilovať o zvýšenú ochranu spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch fungujú odlišné systémy a je to istá prekážka pre firmy, ak chcú presadiť svoj výrobok na trhu v inej krajine. A zároveň je to prekážka aj spotrebiteľa, pretože nemá možnosť využívať výhody. Teda mali by sme dosiahnuť plnú mieru harmonizácie. Okrem toho musia byť tieto úpravy zjednodušené aj pri uplatňovaní a musia byť jednoznačné. Aj firmy potrebujú veľmi jasné a zrozumiteľné pravidlá. Okrem toho je potrebné harmonizovať aj e, oblasť právnej ochrany pri mm, nesprávnom e, chovaní obchodníkov. Ide tu predovšetkým e, o spoločné náhrady škôd, aby skutočne žiadateľa niečo dosiahli. No a napokon chcem poďakovať pani komisárke v, v mene našho parlamentu, v mene nášho výboru. Viem, že 23. apríla nás prijete navštíviť a už sa na to veľmi tešíme. Veľmi radi sa o tom budeme ďalej s vami rozprávať. Ďakujem pekne prišiela medzi nás pani Rojtová, ktorá je tiež plnou členkou a podpredsedníčkou tohto výboru, bude predstať druhej časti tejto schôdze a pán Hanzli, ktorý je ďalším a pani Hanzli, ktorá je ďalšou členkou tohto výboru. Teraz dám slovo pánovi Švabovi, ktorý je zástupcom v našom výbore za Nemecko. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem povedať, že táto výmena názorov s našimi kolegami z národných parlamentov je pre mňa veľmi zaujímavá a veľmi prínosná pretože sa v nej dokazuje, že každý, kto pracuje na takomto legislatívnom projekte v Európe, má veľmi subjektívny pohľad na tú problematiku, ktorú e, tvorí predovšetkým jeho národná skúsenosť. Chcem nadviazať na to, čo tu bolo povedané, že spotrebiteľ e, samozrejme e, nesmie byť jediný iba ako spotrebiteľ, ale spotrebitelia zároveň sú aj zamestnancami, respektíve podnikateľmi. A preto sa neustále venujeme na našom výbore otázke nie tomu, koho chceme viac chrániť, ale venujeme sa tomu, ako môžeme dosiahnuť lepšiu rovnováhu aj záujmov spotrebiteľa, aj firiem. Chcem ešte dodať, že spotrebiteľ isté, že nemôže byť chránený tým, že právne prekážky pre firmy budú stanovené tak vysoko, že na konci výmena tovarov, ktoré vlastne spotrebiteľ hľadá a potrebuje, nebude možná. Teda musíme na jednej strane spotrebiteľov chrániť tým, že im poskytneme čo najširšiu ponuku výrobkov a služieb. A v tejto súvislosti pani eh, Kuneva na to poukázala, sa musíme zamyslieť aj nad tým, či táto smernica nemôže prispieť aj k tomu, že do istej miery by sme sa mohli eh, vzdialiť od tzv. McDonalizácie Európskej únie, teda, že tu fungujú iba veľké siete eh, mno, s mnohými pobočkami v jednotlivých členských štátoch a tieto firmy ovládajú úplne trh. Alebo či by sme nemohli prispieť eh, k tomu, aby aj malé a stredné podniky mohli vstúpiť a ovládnuť tento vnútorný trh. Teda sústredujeme sa na čo najširšiu ponuku pre spotrebiteľov, ale na druhej strane sa chceme sústredovať aj na to, aby dôvera spotrebiteľov v ochranu na úrovni Európskej únie, aby tá dôvera ostala veľmi vysoko. Myslím, že sa nám to môže podariť spoločne ešte stále je niekoľko právnych otázok otvorených, e, kto presne je zodpovedný za ktorú oblasť. E, a práve preto musíme v tejto oblasti veľmi úzko spolupracovať s národnými parlamentmi. Musíme dbať, aby sme nezačali prepracovávať každý ten element legislatívy národných štátov a pretvárali ho na európsky obraz. Podľa mňa Musíme sa pozrieť na celkový koncept spoločne a musíme sa rozhodnúť, či tento celkový koncept je v prospech e, všetkých spotrebiteľov Európskej únie. Aj keď e, v niektorých členských štátoch bude potrebné prijať nejaké zmeny. Práve v čase predvolebnej kampane e, takéto kroky nie sú jednoduché, ale bol by som veľmi rád, keby sme mohli diskutovať takýmto spôsobom. Eh, nie čo tvrdí môj spotrebiteľ v čiernom lese v Nemecku, ale čo je dobré a výhodné pre spotrebiteľov vo všetkých členských krajinách. Eh, ďakujem. Eh, from... Ďalším ročníkom je pán Jurčevič z Polska. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Pani kom... Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená pani komisárka, dámy a páni. Som veľmi rád, že sa dnes organizuje takáto schôdza. Myslím, že nie je pochyb o tom, že pre fungovanie európskeho trhu je dôležité jednak to, aby spotrebiteľská politika fungovala aj na národnej, aj na európskej úrovni. Chcem sa vyjadriť k niektorým vzťahom, napríklad medzi, vzťah medzi predajcom a zákazníkom, pokiaľ ide o zmluvu alebo reklamu produktov. Analýzy ukazujú, že by sme sa mohli dostať do situácie, ak tento nový návrh eh, bude schválený, že niektoré rizika po šiestich mesiacoch sa presunú na stranu spotrebiteľa. Myslím, že stojí za zváženie, či by sme skutočne mali takto postupovať. Alebo že by požiadavka nemala zohľadňovať eh, zmluvné záväzky Eh, okrem toho vzťah medzi spotrebiteľom a výrobcom je potrebné vnímať tak, aby nenarúšal fungovanie obchodu. Mm, potrebujeme vybudovať dôveru spotrebiteľa, ale na strane firmy by sme sa mali snažiť eh, vybudovať dôveru práve formou kvality. No a Tiež sa chcem vyjadriť k právnemu prostrediu, ktorý súvisí s ochranou spotrebiteľa. Chcem podporiť tie hlasy, ktoré tvrdia, že by sme mali tieto veci formulovať jednoducho, aby to spotrebitelia ľahko chápali. A tým by sme vyhovali očakávaniam spotrebiteľov, ale toto právne prostredie nesmie mať za následok príliš veľkú záťaž na podniky, pretože to sa potom premietne eh, aj na hospodárskú úroveň v hospodárstve by sa to mohlo prejaviť tak, že ceny sa zvýšia, ceny za tovary aj za služby. Myslím si, že vo vzťahu medzi spotrebiteľom a firmou je najdôležitejšia informácia a informovanosť. Spotrebiteľ musí byť vhodne informovaný o výrobkoch a službách, ktoré kupuje. No a ešte jedna vec. Monitorovanie trhu a zavádzanie nových pravidiel a dopadové štúdie týchto krokov by sa mali vykonávať eh, na základe tých istých porovnávacích kritérií. A potom sa môžu eh, vykonávať rovnakým spôsobom v celej Európskej únii. Myslím, že ak sa bude postupovať takto jednotne, všetko sa podarí zjednodušiť. Chcel by som eh, podporiť návrh, e, že rokovanie so spotrebiteľmi je dôležité, pretože je toto určené práve pre nich. E, teraz pán Donešek z Rakúska. Vážená pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia z parlamentov e, národných aj z Európskeho parlamentu. Ja som predseda výboru pre ochranu spotrebiteľov v Rakúskej národnej rade. Toto je horizontálna otázka, bez pochyby. A je to veľmi dôležitá vec nielen na európskej úrovni, <clears throat> ale aj na národnej úrovni. A je to neľahká otázka. Myslím si, že my všetci vo všetkých národných parlamentoch sa domnievame rovnako, že by mala existovať spoločná smernica, ktorá niektoré veci zharmonizuje. Ale myslím si, že je veľmi obťažné v oblasti plnej harmonizácie to nejako riešiť, pretože tam je to e, vždy tak, že by sa človek mal orientovať smerom nahor a nie nadol. Keď sa niečo plno harmonizuje, musí sa niečo revidovať smerom nahor a niečo smerom nadol. A to je vždy komplikované. Máme aj judikatúru jednotlivých národných štátov. Aj na to treba brať ohľad. Minimálna harmonizácia by mala obsahovať princíp krajiny pôvodu. Som za to, aby sme postupovali po tejto ceste malými krokmi. Ako sme už dnes počuli, najmä v oblastiach ako právo na odstúpenie od zmluvy alebo e, rozdielne lehoty. Tie rozdiely obnášajú mm, pracovné dni alebo aj víkendové dní, kalendární dní a tak ďalej. Toto by sa malo harmonizovať ako prvé. Pre mňa je dôležité, aby existovala porovnateľnosť najmä v oblasti cien benzínu, plynu, mm, elektrického prúdu a tak ďalej. Toto ešte nie je zrealizované v európskych štátoch. To isté by malo platiť aj v oblasti cien leteniek a letiskových poplatkov. Mali by sme to realizovať malými krokmi, ale neželám si hneď začínať plnú harmonizáciu, pretože potom sa vyskytnú ťažkosti. Ďakujem. Much, my, Ďakujem. A teraz pani Rühler zo strany zelených. Ďakujem a ja vítam dnešnú výmenu názorov. Ja ešte nemám jednoznačný názor. Iniciatíva pani Kunevy je veľmi dobrá podľa mňa a myslím si, že je dôležité aj to, že sa zriadila u nás vo výbore pracovná skupina, ktorá sa podrobne touto témou zaoberá. Naša dnešná výmena názorov je veľmi užitočná, pretože sa na to zameriavame podrobne. Ešte raz si musíme vysvetliť veci ako subsidiarita, proporcionalita, čo prinesie plná harmonizácia a kde členské štáty by nemali robiť plnú harmonizáciu, ale iba minimálnu harmonizáciu. Plná harmonizácia skrýva v sebe ten problém, že potom stratia členské štáty flexibilitu. Členský štát potom už nebude mať možnosť reagovať rýchlo na zmenu trhov, keď bude existovať plná harmonizácia. My chceme túto situáciu preskúmať. Ľutujeme, že hodnotenia vplyvu komisie nedávajú veľa informácií o výhodách a nevýhodách harmonizácie a dúfame, že aj počas tejto výmeny názorov sa posunieme vpred. My ako poslanci berieme tému subsidiarity veľmi vážne, takisto aj otázku proporcionality a podľa toho budeme merať celý návrh. No a na záver chcem povedať, že nie som spokojná s rozsahom pôsobnosti. Ja si myslím, že rozsah by sa mal ešte raz preskúmať. My sme ešte e, nevyriešili problém rozdrobenosti a ten sa nevyrieši tým, keď sa zúži rozsah pôsobnosti. Ďakujem. A teraz pani Güppelmeier z Rakúska. Pán Güppelmeier. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, za to, že ste mi udelili slovo. Chcel by som súhlasiť so všetkými zástupcami členských štátov, ktorí vystúpili a chcel by som upozorniť na to, aké dopady môže mať prípadná plná harmonizácia. My v Rakúsku už máme vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a v prípade plnej harmonizácie by táto vysoká miera mohla byť ohrozovaná. Čo sa týka tejto smernice a toho prístupu k minimálnej harmonizácii to by možno, že bolo rozumnejšie, lebo pri maximálnej harmonizácii by tie prísne pravidlá v Rakúsku asi nemohli byť, nemohli byť udržateľné. Práve preto sú tu veľké obavy a je tam aj istý odpor. My si myslíme, že rozumné riešenie bolo postupné riešenie, postupný prístup s diferencovaným prístupom, kde bola minimálna harmonizácia v istých oblastiach a v iných maximálna. Pre všetkým, čo sa týka harmonizácie legislatívy, ktorá sa zaoberá ochranou spotrebiteľa, musíme dbať na to, aby to neslúžilo ako zámienka pre presadenie liberálneho prístupu k ekonomike. My v Rakúsku sme za dodržiavanie minimálnej harmonizácie. Prípadne si myslíme, že je dôležité objasniť určité právne termíny a potom tam by v tých istých aspektoch prichádzala do úvahy aj maximálna harmonizácia. Potom je tu ten prístup, ten dištančný prístup. Myslíme si, že tam isté pravidla by sa mali ešte upraviť. Alebo napríklad zapojenie internetových aukcií do oblasti pôsobnosti. Potom sú tam výnimky pre, pre predplatné časopisov a novín. Niektoré aspekty je nutné upraviť v prospech spotrebiteľov. Potom aj isté formy služieb. Potom ešte dôležitá oblasť je oblasť práva na odstúpenie a dĺžka tej lehoty. Dôležité sú aj určité aspekty, kde sa najprv niečo dohodne a zmluva sa zatvára neskôr. Celkovo si myslím, že by sme nemali vytvárať nejakú konkurenciu medzi možnosťami, ktoré majú podniky na trhu tieto by nemali konkurovať záujmom spotrebiteľov. Mali by sme si rozhodnúť, koho by sme mali viac chrániť a to je v každom prípade spotrebiteľ. Lebo on je ten slabší na trhu a nemali by sme mať žiadne obavy pri, pri kvalitatívnych požiadavkách. Toto by mohla byť výzva pre naše európske podniky a toto, keď budeme od nich požadovať, tak ich to posilnie na medzinárodných trhoch je známe, že ak podniky sú konfrontovaní so zložitými požiadavkami, tak to vedie k inováciám a k zlepšenej situácii pre podniky. Dôležitá je aj dôvera spotrebiteľov. Toto je veľmi zásadná otázka pre naše členské štáty. A toto by bol pre nás signál smerom k Európe občanov a nie Európe koncernov, ak by sa nám podarilo prostrednícom legislatívy chrániť tých slabších na trhoch. Ja samozrejme viem, že toto je veľmi komplexná oblasť, ktorá je okrem toho aj veľmi významná. Aktérom v tejto oblasti a pre všetkým pani komisárke Kuneve želám veľa úspechu na tejto zložitej ceste. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Teraz pani Manuela Maror Oliveira z Portugalska. Eh, eh. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujeme pani komisárka, vážne kolegyne, kolegovia. Mm, najskôr chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali na dnešnú schôdzu. Mm, myslím, že smernica, o ktorej dnes diskutujeme, je dôležitým pokrokom pre spotrebiteľov a pre ochranu spotrebiteľa, ale je to zároveň priznanie, že máme pred sebou ešte veľa práce predtým, než dosiahneme želané výsledky. Myslím, že je potrebné nájsť nejaké mechanizmy prispôsobovania, aby sme dokázali prispôsobovať legislatívu európskym občanom, pretože dôležité je aj to, aby sa informácie dostávali k občanom a k spotrebiteľom. Chcem sa s vami podeliť e, o jednu veľmi dôležitú snahu. Ide tu o nekalú reklamu, reklamu tovarov a služieb, pretože často spotrebitelia sú podvádzaní a dostávajú sa do veľmi nepríjemnej situácie. Myslím Mám na mysli e, rôzne praktiky, napríklad e, bankových inštitúcií, finančných inštitúcií. Existujú rôzne finančné inštitúcie, ktoré nekalým spôsobom robia reklamu finančným produktom a predávajú tieto produkty, ktoré nie sú vhodné pre spotrebiteľov. To ma dosť znepokojuje. Myslím, že k tomuto dochádza v rôznych členských štátoch Európskej únie. A preto je potrebné vyhnúť mechanizmy, prijať opatrenia. To sa musí stať na úrovni Európskej únie. Okrem toho je dôležité veľmi presne popísať, aké trestné opatrenia potom sa budú prijímať v členských štátoch, je dôležité, aby tieto mechanizmy opatrenia sa uplatňovali veľmi rýchlo, pretože iba takto sa nám podarí zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Mm, tiež si myslím, že kontrola v tejto oblasti sa musí posilniť. Mm, takto sa nám podarí zabrániť, aby spotrebiteľa boli neustále podvádzaní. Ďakujem. Ďakujem prišli medzi nás ďalší kolegovia. Nechcú sa však vyjadriť, sú len počúvať našich hostí. Myslím, že ďalším rečníkom je pán Oskar Kasis z Lotyšska. Ja cieniem a komisár Skunzi. Cieniem a priekšsada. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, vážená pani predsedníčka. Vážení poslanci, chcem sa poďakovať tomuto výboru za to, že nás pozval na túto výmenu názorov o tejto legislatíve určenej na ochranu spotrebiteľa. E, dôležité otázky ochrany spotrebiteľa sú predmetom riešenia v Lotyšsku. Prvý zákon na ochranu spotrebiteľa bol prijatý už v roku 1990 a ako základ použil legislatívu z Veľkej Británie. Teraz e, vzniká Centrum Centrálne centrum na ochranu spotrebiteľa a tiež rôzne dohľadné orgány pre spotrebiteľov. Tieto iniciatívy sú zakotvené v legislatíve Lotyšska a vznikajú z iniciatívy ministra. Chceli by sme využiť tento návrh smernice, aby sme zabezpečili ešte vyššiu ochranu spotrebiteľa ako v súlade s predchádzajúcimi smernicami, napríklad lotyšská legislatíva by chcela dosiahnuť, eh, aby právo vysledovateľnosti a odstúpenia od zmluvy eh, by sa stanovilo na 14 dní. V iných prípadoch je táto lhota stanovená na 7 dní. Lotyšsko chce podporiť maximálnu harmonizáciu, ktorú navrhuje smernica, ale je potrebné zabezpečiť, aby normy neboli oslabené takýmito opatreniami. Skúsenosť nás poučila, že nie vždy má spotrebiteľ právo slobodnej voľby. Maximálna harmonizácia ako o tom hovorí aj smernica o nekalých chodných praktikách, je veľmi dobre vyriešená nedávno v, v Európskom výbore Lotyšského parlamentu. E, sme sa zaoberali otázkou názoru spotrebiteľov na označovanie potravín. Tento návrh vychádzal zo sťažností, ktoré pochádzali od spotrebiteľov a išlo tu tiež o smernicu o informáciách pre spotrebiteľov o potravinách. Táto otázka označovania potravín a uvádzané informácie a písmo týchto informácií, tomuto všetkému sme sa venovali. Išlo tam aj o potraviny, ktoré obsahujú organizmy GMO. Takto chceme zabezpečiť práva spotrebiteľov na informácie, ktoré boli porušované. V maji minulého roka Lotyšsko preložilo svoj názor na pôdu AMEK a zúčastňovali sme sa na vypracovaní noriem, ktoré zabezpečujú spotrebiteľom možnosti získať informácie o potravinách. Lotyšsko sa domnieva, že je dôležité neposilňovať len vzťahy medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, ale aj výrobca aj toho je potrebné spomínať, pretože niekedy je výrobca jediným subjektom, eh, voči ktorému môže spotrebiteľ využiť právne nástroje. Eh, vzhľadom na súčasnú krízu je dôležité prehodnotiť legislatívu o kolektívnej ochrane spotrebiteľov. Mechanizmy eh, zmierovacieho riešenia, ktoré sú uvedené v zelenej knihe, je potrebné vylepšiť a potrebné ich harmonizovať a rozšíriť ich aj pre spotrebiteľov z iných krajín. Bolo by to dôležité najmä pre oblasť služieb. Domnievame sa, že miera ochrany spotrebiteľov, ktorá teraz je zakotvená v smernici, by sa nemala zmeniť musíme prijať smernicu, ktorá sa bude dať reálne presadiť v praxi a ktorá nejako v praxi posilní vnútorný trh. Ďakujem pekne. Teraz pani Dui Duli z Írska. Eh, pani predsedníčka, pani komisárka, poslanci, poslankyne, som veľmi rád, že mám možnosť sa zúčastniť na tejto dôležitej rozprave. Určite musíme posunúť dopredu túto agendu, pretože tu máme veľkú hospodárskú krízu, ktorá má za následok protekcionizmus v niektorých členských štátoch a najmä menšie členské štáty potrebujú podporu, aby vnútorný trh pracoval správne. Tento rámec podľa mňa má schopnosť pomôcť e, v tomto kontexte. Ochrana spotrebiteľa je veľmi dôležitá aj pre vnútorný trh. E, Írsko podporuje konsolidáciu súčasných smerníc pre ochranu spotrebiteľa. Je dôležité, aby sme posilnili ochranu spotrebiteľa v cezhraničných transakciách a e, jednotná regulácia je v súlade s našimi dlhodobými cieľmi na podporu vnútorného trhu. Ale Írsko aj tak má určité rezervácie, pardon, výhrady a tie sú v súlade s tým, čo už dnes povedali Slovinsko a Rakúsko. Naše výhrady sa týkajú najmä ustanovení o zmluvách, o predaji. My totižto v Írsku máme veľmi detailnú legislatívu o takýchto zmluvách a navrhovaná smernica by mala negatívny dopad na práva írskych spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o právo odmietnúť poškodený tovar alebo právo na výmenu počas dvoch rokov a potom máme ešte aj 6-ročnú lehotu na výmenu poškodeného tovaru. Obsah kapitoly 4, ktorú už spomínali iní, je príliš malý na to, že je to nástroj maximálnej harmonizácie. My máme určité stano- ustanovenia, ktoré sa týkajú doručovania tovaru a podobných vecí a naše ustanovenia sú podrobnejšie ako súčasné navrhnuté európske. Keby sme prijali súčasnú smernicu, viedlo by to takisto k nedokonalostiam a medzeriam eh, budúcej úpravy. Eh, ďakujem. Hovorí predsednička, mám tu eh, zástupcu Spolkovej rady Nemecka z Spolkového štátu Baden-Württemberg. Vážené dámy, vážení páni, chcem v krátkosti načrtnúť stanovisko Nemeckej spolkovej rady. Najskôr chcem začať poďakovaním komisii a komisárke za návrh smernice. Podľa nás tento návrh je veľmi dôležitý pre ochranu spotrebiteľa. Môže prispieť k tomu, aby sme oživili ešte raz európsky vnútorný trh a proces, ktorý všetci podporujeme aj v zmysle Lisabonskej stratégie. Je dôležité, aby sa vnútorný trh zrealizoval nie iba pre podnikateľov. Hovorilo sa právom o tej McDonaldizácii. Vnútorný trh musí byť užitočný aj pre malé a stredné podniky, ale takisto pre občanov a spotrebiteľov. Pre nich by to mal byť priestor, na obchodovanie, na poskytovanie alebo príjmanie služieb. Mal by to byť priestor pre ľudí, ktorí dovolenkujú alebo sú na služobných cestách. Tento návrh smernice má ale určité časti, ku ktorým sme kritickí. E, prvá časť je obmedzenie sa rozsahu pôsobnosti na to, čo je menované v smernici. Domnievame sa, že horizontálna smernica by sa mala vzťahovať na všetky predpisy na ochranu spotrebiteľa, aby sme urobili jednotné podmienky na európskej úrovni. Komisia plánuje plnú harmonizáciu. Ja sa domnievam, že proces implementácie vnútorného trhu pre spotrebiteľov môžeme dosiahnuť aj tak, že iba niektoré časti harmonizujeme plne a niektoré časti harmonizujeme iba do určitej miery. Tak, aby sme ponechali možnosť štátom, aby na národnej úrovni mohli rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Zníženie úrovne ochrany spotrebiteľa, to je aj prípad Nemecka, keby sa prijala táto smernica. A to takisto vnímame kriticky. Mám takisto určité výhrady k, čiernej, k čiernemu a sivému zoznamu. Táto ochrana zaostáva za národnými úpravami, ktoré existujú v Nemecku, ale ešte okrem toho sa mi zdá, že v smernici sa plánuje komitológia a tým pádom by sa tento čierny a sivý zoznam mohol ešte rozširovať, ale robila by to iba komisia. Podľa mňa takéto zásadné e, zmeny by mali byť predmetom parlamentného rozhodnutia. Mám tu ešte ďalšie veci, pri ktorých sa domnievame, že by sa mali zmeniť alebo upraviť. A myslím, že v budúcom európskom spotrebiteľskom práve musíme e, vytvoriť celoeurópsku vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ale musí byť zachovaná aj možnosť členských štátov reagovať na zmeny trhu na národnej úrovni. Ďakujem. A teraz baronka Hart, ktorá je predsedničkou príslušného výboru v snemovni lordov. Ja mám so snemovňou lordov veľmi veľa kontaktov ako britská poslankyňa Európskeho parlamentu. Budem stručná. Snemovňa lordov chce preskúmať plne túto smernicu. Ešte sme na začiatku tohto procesu. E, dnes popoludne som počúvala, aké obavy, aké problémy majú iné členské štáty. Chcela by som opraviť niektoré veci, ktoré predtým zazneli. Naša vláda si myslí, že subsidiarita je dobrá v smernici, pretože by podporila plnú harmonizáciu, ale nie plnú harmonizáciu na základe súčasnej smernice. Väčšina mojich kolegov povedala, že sú určité nedostatky v tejto smernici, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov. A ja si myslím, že predbežný názor môjho výboru je taký, že táto smernica by znižila dôveru spotrebiteľov a nezvýšila ju. Ak nebudú tieto detaily vyriešené, a okrem toho ešte sú tu určité právne následky tejto smernice, o tom ešte dnes budeme hovoriť, sú veľmi zložité. A tie právne účinky musíme ešte preskúmať. Naše predbežné stanovisko je také, že e, tento dokument by mohol byť bielou knihou, bol by užitočnejší. Existuje viacero smerníc, ktoré tu nie sú zahrnuté, najmä tu chýba smernica o službách. Tá sa nebrala do úvahy pri príprave tejto smernice. Spotrebitelia e, majú tovary a služby, obe tieto veci v kombinácii. A to práve spôsobí problémy v budúcnosti. Očakávame príspevky od zástupcov sektora, ale aj od záujmových skupín, ale takisto si vezmeme so sebou aj príspevky dnešných rečníkov. Chcem povedať dve pripomienky. Prvá je dôležité, aby Európa pracovala na spoločnej smernici. Súčasný obsah ale by bol nepriateľný pre väčšinu členských štátov, pretože by to znížilo ochranu, ktorú využívajú spotrebitelia už teraz a v Spojenom kráľovstve by to bolo veľmi ťažké pretlačiť cez náš parlament. Ďakujem. A teraz pán Alexa z Maďarska. szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Dámy a páni, maďarský parlament je veľmi rád, že môžeme tuto vystúpiť a chcel by som vám odkázať pozdraviť nášho príslušného výboru. V posledných rokoch sme vykonali veľa, čo sa týka posilnenia práv spotrebiteľov v Maďarsku. A v rámci našej práce sme samozrejme veľmi intenzívne sledovali legislatívne kroky parlamentu a tie nám boli nápomocné. Čo sa týka implementácie príslušných návrhov z našej strany, tak môžem vám povedať k tomu asi toľkoto. V porovnaní s tým predchádzajúcim návrhom z roku 1997 sme museli toho dosť veľa zmeniť. a keďže neprešiel, dostat, neprešiel dostatok času od toho zavedenia, tak nemôžem hovoriť o nejakých detailoch. Čo je nám ale už v tejto etape váž, e, jasné, je, že musíme postupovať veľmi obozretne a veľmi korektne pri implementácii. To znamená, že politici a záujmové združenia a organizácie zatiaľ preukázali spokojnosť s tými zvyklosťami a síce, že sa pravidlá aktualizujú a veľmi prísne uplatňujú. Maďarsko podporuje tento návrh komisie a ako aj maximálnu harmonizáciu ako koncept. Z, toho, z tohto vyplýva, a už to bolo povedané na viacerých fórach, že je veľmi dôležité, aby jednotlivé ustanovenia boli veľmi presné a jasné. A to z toho dôvodu, aby interpretácia nebola rozdielna. Máme aj isté obavy, a síce, že by maximálna harmonizácia mohla zoslaviť určité prísne pravidlá. Na toto musíme dbať. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše príspevky. A teraz Predtým, než odovzdám predsedanie pani Rojtovej, ona bude viesť druhú časť, ktorá bude veľmi zaujímavá, pretože tu máme viacero expertov, najmä pána Howellsa, ktorý bude hovoriť o transpozícii, implementácii a ďalších veciach. Ale ja požiadam teraz komisiu, aby reagovala na niektoré veci, ktoré boli spomenuté. Je dôležité, aby mala možnosť odpovedať A myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že je to ťažká legislatíva, ale mnohí sa zhodujú na tom, že hoci naša smernica je dôležitá, ale napriek tomu si chcú ponechať svoju úroveň ochrany spotrebiteľa na národnej úrovni. Bude to ťažké vyriešiť a nájsť rovnováhu. Takže dostane slovo pani komisárka Kuneva, potom ďalší rečník. A prepačte, ja teraz musím odísť, pretože mám ešte iný záväzok. Uh, Ďakujem pekne za tie príspevky od vás, ktoré som si vypočula. Potvrdili sa moje povedné očakávania a jedno z týchto očakávaní sa týkalo toho, že viaceré členské štáty budú tvrdiť, že ich v členskom štáte je ochrana spotrebiteľa na, naj, na vý, dobrej úrovni. My vieme, že nie len nordická dimenzia, ako je Dánsko a Švédsko, kde majú dlhú tradíciu ochrany spotrebiteľov, kde sú najlepší v tejto oblasti, ale budú aj iné štáty, ako Portugalsko a Grécko, ktoré nebudú s týmto spokojné. To znamená, že môžeme vychádzať z tohoto povedať, že celkovo v Európe máme dobrú mieru ochrany spotrebiteľa. To je ale dôvod, prečo musíme mať spoločnú európsku politiku. V globalizovanom svete nie je dostatočné byť dobrým vo svojom štáte. My sa musíme zaoberať tým, aký je názor Európy na ochranu spotrebiteľa. A ja musím povedať, že ja vedem aj rokovania s Čínou a som členkou transatlantického dialogu s USA. A tam by som rada chcel hovoriť, čo je názor Európy. A chcela by som takto šíriť ochranu spotrebiteľov všade. Takto spôsobom sa môžem, by som samozrejme mohla sa snažiť predávať tých 27 rozličných pravidel na ochranu spotrebiteľa. Ak poviete, že áno, no, Samozrejme, to je istý možný prístup, ale pre mňa je dôležitejšie to, že Európa má dobrú úroveň a ja, ako komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľov, musím ísť o krok ďalej. Potom je tu ešte ďalšia zaujímavá vec. Hovoríme o globalizácii, ale zdá sa, že zabudáme na to, že byť chráň, chránený ako spotrebiteľ v Spojenom kráľovstve, dobre, to je, to je dobré ako východisko. A ja spolupracujem, spolupracujem tu v Bruseli s mnohými občanmi z Spojeného kráľovstva. A oni sú spokojní a oni by chceli, aby v Bruseli mali rovnakú mieru ochrany, alebo napríklad v Grécku, kam pôjdu prípadne na dovolenku. Preto to máme aj príslušnú legislatívu. Napríklad, keď sedíte doma a ste na internete, tak aj tam máte možnosť využívať vnútorný trh. A ja by som si vám dovolila udeliť jednu úlohu. Cezrenčný obchod z hľadiska spotrebiteľov tvorí iba 6 Minulý rok to narastlo o 1 A keď sme začali s eurobarometrami, a keď sme sa pýtali spotrebiteľov, prečo sa zdráhajú e, využívať iné trhy, odpoveď nebola, že jazyková bariéra, čo sme si mysleli, že bude prvý dôvod, ale nie práve tie rozdielne komplikované pravidlá. Jednoducho tá skutočnosť, že keď napríklad na dovolenku do Grécka alebo Španielska alebo do Spojeného kráľovstva, pre spotrebiteľov bolo dôležité, aby pravidlá boli rovnaké ako v ich členskom, členskom štáte. Alebo napríklad pri kúpe televízora platí to isté. Vidíte, že čoraz viac sa porovnávajú ceny a je tu určitá možnosť a je dôležité, aby ľudia ako spotrebiteľ v Európe mali pocit, že sú chránení. Alebo z hľadiska podnikov. 50% podnikov predáva, predáva online a prejavujú otvorene záujem, že by chceli predávať aj v zahraničí. Ale podľa našej z dopadovej štúdie, ktorá bola skutočne pre nás veľmi nápomocná, sme zistili, že ak takéto podniky sa cítia na to, že by chceli predávať cezhranične, musia investovať 70 153 eur v 26 členských štátov, teda v tých ostatných. Ak by sme mali túto smernicu, tak toto by bola jednorazová vec, bolo by to asi 2063 eur, teda niečo viac ako 2000 eur a niečo menej ako 2100 eur. Vieme, že v končnom dôsledku vždy spotrebitelia zaplatia tú konečnú cenu. My musíme mať viac príležitostí, aby sme konali prospech spotrebiteľov. A preto nestačí iba hovoriť o podpore európskej ekonomiky, o boji proti protekcionizmu. Ja som veľmi rada, že zástupca Írska, pán Timmy Doli, otvorene spomenul protekcionizmus. Ochrana spotrebiteľa, ak nie ste dostatočne otvorení, aj to by mohlo byť vnímané za protekcionistické opatrenie. A práve preto my musíme chrániť aj podniky, lebo ak Európa nebude chrániť podnikateľské prostredie, tak to niekom, nikomu nepomôže, ani spotrebiteľom. To znamená, že náš vnútorný trh musí pracovať pre nás. To je to, čo by som ja chcela dosiahnuť. Ak sa vás spýtate ako, tak bez dôvery v spoločné trhy, spoločný trh a bez dôvery strany spotrebiteľov to nebude možné. A ja budem veľmi rada, ak mi na tejto ceste pomôžete. Áno, viem, že ten článok 26, ktorý sa týka opravných prostriedkov, ten prekáže viacerým. Viem, aká je situácia v Spojenom kráľovstve v Írsku. Áno, bolo by to možné prerátať, že keby sme sa vrátili tej predchádzajúcej situácii, kde by teda spotrebitelia si mohli vybrať ten opravný prostriedok, ktorý by im vyhoval, áno, bolo by možné ísť aj touto cestou. Toto by bola cesta maximálnej harmonizácie v tomto bode. Dôležité sa opierať o kalkulácie, čo by to znamenalo a ako by to prospelo spotrebiteľom. Aby sme sa na to pozreli z hľadiska podnikov, sme videli, ako sú tam náklady. A potom ďalšia vec, záruka. Litovský rečník spomenul, a je to dôkazné bremeno, a teda na ktorej strane je, či na strane spotrebiteľa, alebo obchodníka. Tam je tá lota 6 mesiac, mesiacov a aj keď máme napríklad e, e záručnú lotu 2 roky, ale to, do, dôkazné remeno, premeno pre neho platí lota 6 mesiacov. A ja musím povedať, že pre mňa by bolo veľkým víťazstvom, keď sme sa dohodli na týchto šiestich mesiacoch, ktoré sú skutočne dôležité pre spotrebiteľov. A keby sa to podarilo rozšíriť napríklad na rok. Ináč ja nemám nejaký ideologický problém, že by namiesto dvoch rokov tam bolo 6 rokov. Ale opätovne vás poprosím, aby ste potom povedali, že za akú cenu. Toto je tiež moja otázka na vás, ktorú, sa môžeme, ktorú si musíme spoločne zodpovedať. Určitou výnimkou je Rakúsko, kde 15. mája prídem do parlamentu. Konec koncov ja väčšinu z vás poznám osobne z mojich náštev v parlamentoch. Ja sa budem snažiť aj naďalej byť v kontakte s vami. A chcela by som teraz reagovať na vaše otázky, aby som chcela poskytnúť odpovede. Rečník z Francúzska, vás tiež poznám osobne. Ja viem, že je problém s tou rozdielnou interpretáciou smernice. Vo Francúzsku sa uskutočnilo pred desiatimi dňami veľmi, konštruktívne stretnutie s Organizáciou na ochranu spotrebiteľov a ja viem, že čo sa týka tých otvorených otázok, ktoré sa týkajú uplatňovania smernice, tak je tam nesprávna interpretácia. Ja som pripravená v dohľadnej dobe objasniť niektoré veci, tak napríklad Francúzsko bude mať možnosť zodrovať pri tom systéme, ktoré tam majú, výskaše a tam potom sa pracuje aj na vyčerpávajúcom zozname, dosielom zozname. Ja som diskutovala s kolegami a napríklad mohli sme zorganizovať poldnevý brainstorming, aby sme sa zaoberali týmito otázkami. To, čo sa týkalo slovinskej rečníčky. Môžem vás ubezpečiť, že spotrebitelia sa budú môcť spoliehať na optimálnu ochranu v rámci Európskej únie. A čo sa týka e, tých, tých e, opravných prostriedkov, právnych prostriedkov, tak ja som otvorená riešeniu v týchto otázkach, čo sa týka zapojenia verejných orgánov, čo sa týka definovania obchodu, obchodníka, tak o tom roku je rada. Tam tiež prebiehajú rokovania a členské štáty štáty budú môcť uplatňovať časť smernice, ktorá platí napríklad v oblasti záruk aj pre energetiku. Špecificky čo sa týka vody, elektriny, energetiky, kde sú špecifické ustanovenia, tak eh, tu je situácia špecifická, tu sa uplatňujú iné opatrenia, pričom musím povedať, že tu platia, tu sú servisné služby, ktoré sú pokryté tým povinnostiam poskytnúť pred zmluvné informácie. A ako viacerí z vás vraveli, áno, skutočne musíme začať a podľa mňa je toto dobrý začiatok. A neskôr vám samozrejme môžem vysvetliť, keď tam budú kolegovia, ktorí sa oberajú energetikou, Teraz poprvýkrát sa uskutočňuje občianske fórum pre energetiku a tam budeme mať harmonizovaný zákon pre energetiku a pevne dúfame, že podniky sa tým budú riadiť v Európe. A to bude dobrá možnosť na porovnávanie. Čo sa týka e, zmluv, zmluv o službách, tak prevažná väčšina legislatívy platí aj pre tieto typy zmluv tie sú pokryté aj tými pravidlami, ktoré sa týkajú príslušných ustanovení. A tam platí vlastne podobné, ako som hovoril o energetike. Tom, čo povedal pán Tubon, komisia bude analyzovať dopady v jednotlivých členských štátoch. Toto bude pre nás veľmi prospešné a tak budeme mať posúdiť dopad smernice na národné právo. Keď to budeme mať, bude vám to úplne jasné, bude vám to podstatne jasnejšie a tam vidíte všetky tie výhody, ktoré budú ktoré získajú členské štáty a okrem toho tam bude aj spoločný trh po tom, čo vravela pani Ripelová. CFR. A čo sa týka toho rámca, tak eh, toto je pre nás zdroj inšpirácie. Čo sa týka CFR, my to považujem za istý nástroj na revíziu spotrebiteľského aky. Toto je veľmi dôležitý projekt. Uskutočilo sa viacero workshopov a je tam viacero aspektov, kde CFR priamo je v súlade s tými myšlienkami komisie. Napríklad, čo sa týka toho čierneho oznamu, áno, to je CFR. A čo sa týka neferových praktík, podmienok na úrovni EÚ, áno, toto je tiež CFR. Potom, čo sa týka dodávok a rizik s dodávkami, áno, to musíme mať dostatok pred zmluvných informácií. Viacerí rečníci, napríklad zo Slovenska a z Švédska, hovorili o tom, či tento návrh nepodporuje podniky. My tu vychádzame z vysokej miery ochrany spotrebiteľov. Niečo iné by nebolo možné. My sa musíme snažiť zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa a my sme sa snažili vytvoriť optimálnu úroveň. Samozrejme, dôležité je dosiahnuť koncenzus, vytvoriť dôveru spotrebiteľov bez toho, že by zaťažovali naše podniky. Ja som pripravená samozrejme diskutovať o jednotlivých veciach, ako sú záruky alebo nároky, kde by sa dala ešte zvýšiť miera ochrany potom pani Mistrelo. Ďakujem pekne za vaše pripomienky, súhlasím s vašim návrhom a už sa teším na diskusie v Ríme. A môžete mi veriť, že podpora môjmu týmu niekedy dosahuje skutočne, pomáha dosahovať, dosahovať zázraky. Potom rečník z Polska. Plne súhlasím s vami, že je dôležité sa zamerať na rovnováhu. Musíme zaťažovať podniky a musíme zároveň ale chrániť spotrebiteľov. Čo sa týka konzultácií so, so spotrebiteľmi. Naši pracovníci diskutujú s organizáciami, ktoré sa týmto zaberajú. Mali sme tam zelenú knihu, mám tu revíziu, smernice, táto vec je ukončená. Mali sme tam konzultácie, dostali sme 400 reakcií na zelenú knihu. Potom rakúsky kolega, pán Gumplmajer a ďalší. Čo sa týka nášho prieskumu, 78% obchodníkov nepredávajú svoje produkty cezhraničné, lebo nie sú harmonizované pravidlá. Vytvorenie spoločných, spoločného trhu bude viesť nižším cenám a lepšiemu výberu pre spotrebiteľov. Toto je dôležité aj v súčasnej kríze. Nechceme ovplyvňovať trhy nejakým negatívnym spôsobom. Musíme myslieť našich 500 miliónov spotrebiteľov. A preto vyvinieme všetko úsilie, preto aby sme tento návrh vypracovali čo najlepšie. Ďakujem pekne za vašu podporu v tejto oblasti. Skutočne sa snažíme a pevne verím, že v tejto etape je to ešte dôležitejšie, aby sme si uvedomovali, že tento trh slúži spotrebiteľom. Toto je druhý stupeň, tak povediac, ukončenia e, vnútorného trhu a 21. storočie sa týka spotrebiteľov, lebo spotrebiteľe môžu rýchlejšie ovplyvňovať hospodárstvo ako v minulosti. A túto príležitosť musíme využiť a musíme sa snažiť ju využiť na maximum pevne verím, že budeme dobre aj naďalej spolupracovať. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Kuneva, for uh, your, uh, Ďakujem pani Kuneva za odpovede. Veľmi oceňujem, ako podrobne ste otázky zodpovedala. my e, zašleme otázky aj odpovede národným parlamentom, nie iba výboru IMKO a jeho členom. Chcem požiadať teraz môjho kolegu z Českého senátu, aby predniesol krátku poslednú pripomienku. Eh, děkuji eh, Zuzaně Rojtové za slovo. Eh, Veľmi pekne, pani Rojtová. Myslím, že diskusia bola veľmi plodná. Vypožili sme si, aké skúsenosti má Európsky parlament s touto smernicou. Je zaujímavé, že rokovania boli veľmi dlhé a môžeme zaželať Európskom parlamentu veľa úspechov pri zlaďovaní rôznorodých postojov, ktoré tak usilovne zhromažďuje v poslednej dobe. Vypočuli sme si, aká situácia je v členských štátoch, keď sa pravidla aplikovali v prospech spotrebiteľa, pretože vytvorili príslušný právny základ. Zasnili tu obavy z plnej harmonizácie, či by náhodou takýto princíp nebol na úkor ochrany spotrebiteľa. Okrem toho, snahy o zniženie ochrany by mohli ovplyvniť možnosť voľby spotrebiteľa, to zatiaľ smernica neumožňuje. Niektorí kolegovia tiež vnímali, že tento návrh je v rozpore s princípom subsidiarity. Okrem toho, niektorí tvrdia, že je potrebné potvrdiť jednotu právnej úpravy na úrovni celej Európskej únie. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľa a zlepšenie regulačného prostredia pre podnikateľov Myslím, že pani komisárka je veľmi nadšená z tejto práce a má veľa elánu. Teraz som presvedčená, že sa jej to podarí. Ďakujem. Thank you very much. Uh, my colleague highlighted that the most important Ďakujem. Môj kolega zdôraznil, že najdôležitejšia vec pre nás je nájsť správnu rovnováhu. Áno, tak to je. Teraz musíme ísť na prestávku, dáme si kávu Prosím, vráťte sa o pol štvrtej. O pol štvrtej. Na čas, ďakujem. Káva vás čaká vonku. Toto ja, ja

finanční směrnici, do který, do který e, socialisti nadspali neuvěřitelné věci, který e, eh, v podstatě e, jako právně to děsně paskvěl. E, je tam všechno zdravotně postižený, vlastně přesunuje se jakoby právo e, i na soukromý právo, takže například e, když bys vydával nějaký časopis, který je orientovaný třeba na zahrádkáře, přijde ti tam eh, třeba nějaký fundamentalistický prostě článek, tak eh, ho vlastně nesmíš odmítnout. Aha. Jo, prostě to je nesmysl. Jo. E, protože by to znamenalo, že diferencuješ podle náboženského přesvědčení třeba. Jo takže se naopak, když má někdo náboženský časopis a teď mu tam budou třeba nějaký ekologičtí nějaký, ano, no, nebo, nebo, nebo, já nevím, lesby tam budou třeba chtít mhm. prostě uplatňovat článek se svýma fotkama, tak v podstatě eh, je můžou žalovat za to, že, že diskriminovali, jo. Nebo když bys měl zdravotně postižený v domě, soukromým, že jo, a eh, on by, si, on by tě mohl žalovat za to, že v tom domě nemá dostatečně zajištěný Bezberevic, což znamená ve své podstatě, že eh, je lidi nebudou, že odmítnou kontrakt. Jo, jo, ne, že bys ho, protože ty můžeš odmítnout kontrakt, protože můžeš zrušit a prostě ho říct, že jsi to rozmyslela, nechceš nikoho pronajímat ale mnoho jednou máš baráku a on tak začne, se tak se ho nezbavíš, protože a bude chtít po tobě prostě vytvořit výtahy a něco všechno hmm. třeba. Jo? Takže se, snažíš, aby to nebylo. No ne, my jsme byli proti tomu, jako teda EPP, ale liberálové se socialistama to prohlasovali. Je to první čtení, Petr jo. ale teď zase píšou e, ty vozečkáři, že jo, krása a podobně, že jak je to strašně důležitý, co všechno mi to dává. E, No, ale je to prostě opaskové, je to prostě šílený. Takže dává to práva, který, e, některý teda, který se ne, ne, to nemůže ani projít ve druhém čtení, jsem na tom Vím, že oni z toho dělají předvolební kampaň. No, tak my musíme začít. And Mr. Uh, Ho Ho Howitz, Howitz, Howitz, where, where, where, where he's sitting over there. Yeah, yeah. yeah. Mm. Okay. Uh, Who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm -hmm. so. Dear colleague, we need to start. Vážení kolegovia, musíme začať. Prosím, usaďte sa. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli na druhú časť nášho zasadnutia výboru, ktorý sa venuje výmene názorov. A chcela by som poprosiť pani Soniu Paukrtovú z Českého senátu, aby prišla a ujala sa slova. Dobre popoludne, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás pozdravila z Českého senátu. Som rada, že tu môžem s vami byť a myslím si, že nielen ja si myslím, že usporiadanie medziparlamentného stretnutia, ktoré bolo zorganizované z iniciatívy výboru IMKO, je veľký počin a že naozaj musíme o predloženej smernici diskutovať. Veľmi sa teším na druhú časť našej diskusie. And, uh... Ďakujem. Čas je pre nás veľmi dôležitý a preto by som chcela privítať pána Granta Howellsa, profesora komerčného práva z Univerzity v Manchestri, z právnickej fakulty, ktorý je odborník na vysokej úrovni. Vítajte. A chcela by som vás poprosiť, aby ste odprezentovali vaše informácie, ktoré sa týkajú transpozície legislatívy, spotrebiteľské legislatívy do národných legislatív, to je veľmi dôležité. A po vašej prezentácii bude čas na otázky. Veľmi pekne ďakujem. Pre mňa je veľkou cťou, že som jeden z nepolitikov, ktorí tu dnes hovoria. Je to aj veľká zodpovednosť. Je to skutočne náročná úloha hovoriť o implementácii, transpozícii a vymožiteľnosti alebo presadzovaní práva iba za 20 minút, ale pokúsim sa urobiť maximum, čo znamená, že musím preskočiť niektoré podrobnosti, ale k ním sa môžeme neskôr vrátiť. Poprosili ma, aby som hovoril o nekalých komerčných praktikách, ktoré budú príkladom na transpozíciu, implementáciu a presadzovanie práva, ale poskytnem aj isté príklady štyroch smerníc o predaji na diaľku a iných smerniciach, ktoré má nahradiť veľký zákon spotrebiteľský zákon. Vo všeobecnosti by som chcel povedať, že tento problém má tri rozmery. Jedným z nich sú témy, ktoré sa týkajú európskeho EKI. Druhý rozmer zahrňa e, domácu implementáciu EKI a tretím rozmerom je vzťah medzi maximálnou a minimálnou harmonizáciou, čo je najlepšie pre Európu. V istom zmysle je táto tretia, tretí rozmer e, najpriamejší, ale aj najnáročnejší, pretože mnohé problémy, ktoré nachádzame v AKI e, a to, čo mnohé štáty už implementovali a nebolo to správne, sa dajú napraviť a pre budúcnosť vylepšiť. Máme na výber medzi maximálnou a minimálnou harmonizáciou a ten, táto voľba je zásadnou voľbou pri vzťahu medzi európskym právom a národným právom. Možno sa to až tak dobre nechápe, ale myslím si, že je to rovnako dôležité a to sú vzťahy medzi spotrebiteľskými zákonmi na národnej úrovni a všeobecným právom tomto prípade všeobecným právom o spotrebiteľoch. Budem hovoriť o Európskom AKI, o domácej národnej implementácii a budem hovoriť aj o maximálnej harmonizácii. Jedným z problémov, ktorý každý vidí, že to treba napraviť na európskej úrovni, je potreba zadefinovať si isté termíny tejto smernice. Budem hovoriť len o niektorých z týchto termínov, ktoré je dobré si zharmonizovať. Najjednoduchšou definíciou je definícia dňa alebo definícia istých termínov, ktoré by mali byť konzistentnejšie na európskej úrovni, pretože ak ich e, dobre zadefinujeme, tak dosiahneme, že národné legislatívy budú konzistentné s európskym zákonom. V súčasnosti sa národné legislatívy nesnažia opraviť niečo, čo je nesprávne alebo nevhodné na európskej úrovni, ale rozhodne existujú isté priepasti, isté medzery, ktoré treba zaplniť národnými zákonmi. Mal by som povedať, že mnohé tieto príklady, ktoré vám uvediem, sú uvedené v kompendiu európskeho zákonodárstva a naozaj toto kompendium odporúčam ako dobrý zdroj vedomostí a informácií o európskych zákonoch. Sú tam podrobnosti mnohých týchto medzier a priepasti, ktoré existujú v európskych smerniciach a kde, ktoré treba zaplniť a preklenúť národnými zákonmi. Minútu by som chcel hovoriť aj to o, aj niečo o všeobecných klauzulách európskeho práva. Predovšetkým, keďže som z Británie, pre nás je takéto čosi, tieto úvodné klauzuly, novým javom. A často sa kritizuje, že niektoré termíny majú e, nejasný obsah. Myslím si, že rovnakým nebezpečenstvom je aj to, že aj keď sa zoznamíte s týmito konceptmi, konceptmi, na národnej úrovni sa ich snažíte replikovať tak, aby ste odrážali európske právo, Opäť na základe štúdií, ktoré sú zhromaždené v kompendiu, niektoré štáty sa rozhodli neimplementovať tento zákon. Napríklad Británia sa obáva, či dobre rozumieme koncepciu niektorých termínov. Do akého rozsahu je vôbec možné zharmonizovať zákony vychádzajúce zo všeobecných klauzul? Výraz musí byť jasný, pretože potom sa nedá pochopiť, či je nejaký výrok, nejaká klauzula fair ne, a či sa týka nekalých praktik alebo nie. A keď Národná banka v Británii sa obracia na súd a keď ide o istý typ kontraktu a ide o to, či sa to týka, či sa to aplikuje, tak potrebujeme tieto všeobecné smernice naozaj mať nastavené správne a pochopené správne, pretože majú praktické dopady. Naozaj je rozdiel, či niečo stojí 2000 eur alebo 7000 eur, hoci tu nechcem zjednodušovať tento problém. Ale mnohé roky sme potrebovali naozaj odborníkov z právneho hľadiska, aby nám vysvetlili tieto termíny a koncepty. Na národnej úrovni sú aj rozličné tradície právnych noriem. Niektoré krajiny e, vložili túto tému do kriminálneho do trestného zákonníka, iné do komerčného zákonníka a iné do všeobecného zákonníka a potom existujú aj integrované koncepcie. A máme zároveň tradície v každej jednotlivej krajine, ako implementovať zákony. Máme tu rozhodnutia, verdikty európskych súdov, napríklad ak sa má vyhlásiť, že Holandsko nesplnilo isté kontraktuálne podmienky a Švédsko sa spolieha na to, že istá príloha vymedzi isté záležitosti, tak všetky tieto veci sú naozaj dôležité, aby boli jasné. A pre budúcnosť to bude ešte dôležitejšie. Samozrejme sú aj príklady, ktoré je veľmi zle implementovať, pretože sú nekonzistentné a niekedy dokonca Európska smernica protirečí tomu, čo žiada národná legislatíva. Ďalší problém je oneskorenie implementácie. Jednotlivé štáty to zažili od smernice k smernici. Niekedy toto oneskorenie pri implementácii je dôsledkom pokusu naozaj implementovať zákon správnym spôsobom. Napríklad, keď si vezmeme implementáciu smernice o nekalých obchodných politikách v Británii, kde sme mali dramatické zmeny potom v národnej legislatíve, ktoré vychádzali z toho, že sme implementovali európsky zákon, ale trvalo to veľmi dlho, kým sa to zharmonizovalo. Ďalšia vec, z ktorej mám trošku obavy, keď som čítal rozličné jazykové verzie v týchto dokumentoch, je kritika národných zákonov, ktoré uplatnili tzv. gold plating, to znamená, že šli za rámec toho, čo predpisuje európsky zákon. Jednoducho urobili priveľa. Mnohí akademici by možno povedali, že gold plating je pokus eh, nájsť dobrú rovnováhu medzi, tra- medzi tradičnými nacionál- národnými konceptmi a európskym zákonom a preto musíme byť veľmi opatrní, ak budeme gold plating kritizovať. Povedal by som aj to, že sú mnohé pozitívne pozitíva im dopadu ochrany spotrebiteľov vychádzajúce z Európskej smernice, pretože úroveň ochrany spotrebiteľov v každom štáte je teraz lepšia len preto, že existuje európska legislatíva. Mnohé základné politiky boli zosúladené s európskou legislatívou, čiže komisia mm, nastavila zákony tak, že možno nemáme dostatok ochrany voči čínskemu expanzívnemu trhu alebo americkému? Ja by som na to odpovedal, že tomu nie je tak, že máme veľmi dobrú ochranu spotrebiteľov už teraz v Európe, či sa to už týka národných legislatív alebo európskej. Jednoducho sa iba treba pokúsiť nájsť správnu rovnováhu medzi kompetenciami vychádzajúcimi z národného práva a európskeho práva. Musíme mať obavy aj z toho, či sa budeme zaoberať len spotrebiteľským zákonom alebo legislatívou, alebo to vezmeme širšie, či sa budeme e, zaoberať aj koherenciou spotrebiteľských zákonov vo všeobecnom rámci kontraktov medzi spotrebiteľmi alebo v rámci spotrebiteľskej sféry, teda širšieho rámca. Teda máme dobre zapasovať, zaradiť e, zákony o spotrebiteľoch do celkovej legislatívy v každom jednotlivom národnom štáte? Čo sa týka mojej, mojej prípadovej štúdie o smernici, týkajúcej sa smernice o nekalých obchodných praktikách, vidíme, že v, v Británii to malo veľký dopad, veľký vplyv na to, ako sa teraz e, správame k nekalým obchodným praktikám. A máme 22 nových zákonov, prostredníctvom ktorých sa implementovala táto smernica. Zákony z roku 1966, ktoré boli predtým základom, sú úplne zmenené a vychádzali sme práve zo všeobecných úvodných ustanovení európskej legislatívy. Myslím si, že naozaj implementácia tejto smernice mala takéto veľké pozitíva, bola aj veľmi dobre prijatá, ale ešte stále sú isté pochybnosti, či sa smernica implementuje správne, či úvodné ustanovenia sú zavádzajúce, či e, naozaj dobre popisujú isté praktiky. Minulý mesiac som videl mm, PowerPointovú prezentáciu, kde sa hovorilo o závažnom porušovanie zákonov na, o, o obchodovaní a možno to, sa to bude odrážať aj v za, právnych normách nižšej právnej síly, to, že sa príjme európska smernica. To znamená, opäť sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že treba vyjasniť termíny a že treba myslieť na praktický dopad a na to, aby boli veci v konečnom dôsledku prínosom. Nekalé komerčné praktiky a táto smernica a smernica o klamlivej a porovnávacej reklame. Čo sme urobili na európskej úrovni? Maximálne sme sa snažili harmonizovať všetky praktiky týkajúce sa spotrebiteľov v tomto smere alebo v tomto rámci. Bolo veľkým prekvapením uvedomiť si, že keď ide o praktiky medzi jednotlivými obchodnými firmami, tak tam nie je až toľko harmonizácie viditeľnej. Prečo sa to takto líši od vzťahov medzi spotrebiteľmi? Myslím, že to vyžaduje isté vysvetlenie. A tým vysvetlením je, že spotrebiteľské zákony sú teraz izolovaným ostrovom a myslím si, že vzniká nebezpečenstvo, že komer... spotrebiteľské zákony sa teraz istým spôsobom vyčlenili a oddelili pretože je sformulované iným spôsobom a vychádza z európskeho ducha. Existuje štúdia, ktorú vypracoval Európsky parlament a týka sa tejto smernice a hovorí sa v tejto štúdii o rozličných prístupoch k implementácii. V niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku a v Rakúsku, kde už predtým mali veľmi e, silný zákon, veľmi široko koncipovaný zákon, ktorý sa týkal aj vzťahov medzi jednotlivými obchodnými subjektmi, aj medzi obchodnými subjektmi, firmami a spotrebiteľmi. Tam sa rozhodli urobiť istý zjednocujúci krok a nechceli vidieť, že by ich národné legislatívy boli vyčlenené spod širokého rámca európskeho zákonodárstva, ale vidíme, že európske zákonodárstvo sa viac zameriava na spotrebiteľov ako na firmy. V Belgicku, vo Francúzsku všetky tieto príklady sa v týchto krajinách rozhodli implementovať veľmi špecifické, konkrétne spotrebiteľské zákony v tom zmysle, ako som spomínal predtým, teda ako ostrovy, čo možno protirečí všeobecnému princípu a podstate zákonodárstva, ale k tomu sa ešte o chvíľu vrátim. Myslím si, že je fér povedať, že Európska komisia bola veľmi spokojná, keď sa vypracovala smernica o nekalých obchodných praktikách a že sa snažia dosiahnuť maximálnu harmonizáciu a tento prístup si pravdepodobne zvolia aj pri smernici o práve spotrebiteľov. Zdá sa, že sú tu problémy a chyby pri implementácii, z ktorých sa poučili. Členské štáty majú istý priestor v rámci tejto smernice a môžu si vybrať aj minimálnu harmonizáciu, ale všetky tieto príklady sú veľmi dobre zosúladené a teraz sa vrátim k princípom. Predovšetkým, čo sa stane, ak členské štáty sa rozhodnú ísť za rámec smernice. Je to vôbec problém? Môžu to členské štáty takto urobiť? Možno existujú rozličné odpovede na túto otázku, ktoré sú platné v rozličných kontextoch. Poskytnem vám teraz, uvedím vám teraz tri príklady. Povedzme, že smernica sa bude týkať iba vopred sformulovaných štandardných kontraktov. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú e, kontrolovať alebo dostať pod kontrolu právnych noriem a individuálne kontrakty, tak vyťažia z tejto legislatívy najviac. Neviem, či by som dostal pozitívnu reakciu na túto moju premisu, ale keď sa zase zameriavame na prejav podomový predaj veci, ktoré stoja menej ako 60 eur, rozhodnú sa členské štáty ísť za rámec takéhoto predaja a posunúť hranicu 60 eur? Nemyslíte si, že tu už je to problematické? Pretože obchodovanie v rámci Európskej únie sa nemá regulovať a zrazu tu máme hranicu 60 eur. Budú európske, štáty Európskej únie mať možnosť voľby v tejto veci a bude to záväzné, keď sa rozhodnú? A môj Posledný príklad, hoci sme sa ho už dotkli dnes do poludnia, je myšlienka, že keď už raz budeme mať smernicu o práve spotrebiteľov, bude to štát, budeš to štátom umožňovať všeobecnú kontrolu nad e, celým trhom? Úprimne vám poviem, nerozumiem tejto otázke. Možno Francúzi budú radi, keď budú počuť takéto niečo, ale ja by som sa spýtal, položil by som otázku, či to je kompatibilné so smernicou a maximálnou harmonizáciou. Neverím v maximálnu harmonizáciu, ale neviem, či sa dá zároveň dosiahnuť maximálna harmonizácia a zároveň, aby jednotlivé národné štáty mali kompletnú kontrolu nad eh, zákonodárstvom v tejto veci. Komisia sa obáva, že si členské štáty zvolia minimálnu harmonizáciu a že budú chcieť vytvoriť uniformnú uniformné harmonizované európske právo. Je to možné dosiahnuť takéto niečo? Povedal by som, že v istých oblastiach sa to dá dosiahnuť, v istých aspektoch sa to dá dosiahnuť. Je možné vytvoriť jednotné európske právo, závisí na kritériách. Myslím si, že to závisí aj o od konkrétnych vecí, ktoré budú zahrnuté, ako napríklad podomový predaj a ďalšie konkrétne príklady. Či sa toto dá všetko standardizovať, takéto špecifické príklady. Väčšie obavy sú, keď e, budeme hovoriť o kontraktuálnom práve a myslím si, že e, komisia sa nebude snažiť o to, aby sa aj táto sféra zasiahla. sme v situácii, keď spotrebitelia možno nebudú chcieť byť bráni za spotrebiteľov v ich vlastnom právnom systéme. Nebudem uvádzať príklady z iných krajín okrem svojej vlastnej, pretože sa nechcem začať vadiť s odborníkmi v miestnosti a iste polská delegácia by ma opravila, keby som povedal niečo nesprávne, ale použijem príklad napriek tomu, ktorý mi povedal polský profesor Zop na konferencii, ktorú sme organizovali a odporúčam vám aj knihu, ktorá sa volá Modernizácia, a harmonizácia e, kontraktuálneho práva. Ja tu robím istú reklamu tejto knihe. A tento profesor hovorí, že keď Poľsko si zvolilo implementáciu smernice o pre, predaji, urobilo to tak, že zvolilo tri samostatné zákony na túto implementáciu a v dôsledku toho spotrebiteľ bude teraz na tom lepšie, než keby bola aplikovaná smernica ako taká, bez týchto troch samostatných zákonov. Otázka je, či spotrebiteľa budú môcť odmietnúť status spotrebiteľa. Túto otázku nie je povolené hovoriť nahlas, pretože nikto si nevie predstaviť, že by spotrebiteľa nechceli byť spotrebiteľmi, ale keď je niekto spotrebiteľom, má ako keby práva navyše. Je to dovolené? Možno to bola voľba polského zákonodarcu, ale ak smernica bude implementovaná v súčasnej forme, tak spotrebitelia v celej Európe, napríklad v mojej vlastnej krajine, v Británii, máme isté obavy. Ja osobne tiež mám obavy o ustanovenia, ktoré sa týkajú predaja. Napríklad, že stratíme naše automatické práva a budeme mať aj povinnosť e, vrátiť tovar, ktorý, alebo Tovar, ktorý bude defektný, sa bude teraz riadiť inými zákonnými, ako sme na to zvyknutí. Mohol by som teda povedať, nechcem byť spotrebiteľ, chcem radšej byť na strane firmy alebo obchodného subjektu, keď to pre mňa bude výhodnejšie. Predstavte si všetku tú publicitu a všetok ten rozruch, keď nastavíme práva spotrebiteľov a zrazu spotrebiteľ povie, ja nechcem byť onálepkovaný ako spotrebiteľ, chcem byť radšej firma alebo obchodný subjekt, pretože sa potom na mňa bude vzťahovať niečo iné a bude to pre mňa priaznivejšie. Ešte niečo k harmonizácii. Naozaj si myslím, že sa musíme oveľa viac zamerať na rozličné kontexty. Pretože v niektorých kontextoch plne súhlasím s tým, že maximálna harmonizácia je tam nevyhnutnou podmienkou vytvorenia vnútorného trhu, čo sa týka balenia, označovania, možno aj reklamy pre isté tovary, dokonca aj kontraktov, zmluv. Myslím si, že maximálna harmonizácia v týchto kontextoch je žiaduca alebo nejaká čierna listina, ktorá bude platná v celej Európe. Ale iné pravidlá by som si neželal aby boli harmonizované. Napríklad povinnosť informovať. Vtedy harmonizácia by zvyšovala povinnosti jednotlivých obchodných subjektov a napríklad pri smernici o finančných službách sme už videli, že je treba 32 nejakých povinností splniť v rámci členských štátov, aby človek bol, alebo tá firma, obchodný subjekt bol v súlade so zákonom. Ale čo sa týka všeobecného práva, zaručuje vám to, že máte možnosť uvádzať svoj tovar na trh v inej krajine, ak mať, splníte isté povinnosti. A myslím si, že tieto povinnosti netreba harmonizovať na celoeurópskej úrovni. Zdôraznil by som, že maximálna harmonizácia má v sebe isté úskalia, pretože sa s ňou môžu spájať vysoké náklady. A stojí za to zaplatiť túto cenu? Dnes dopoludnia sme si prediskutovali, že možno sme ochotní urobiť isté ústupky, pokiaľ si budeme istí, že sa situácia na internom trhu naozaj hmatateľne zlepší a pre spotrebiteľov z, nej, z tejto zlepšenej situácie vyplynie prínos, ale riskujeme, že stratíme tradičné formy národnej ochrany v oblasti spotrebiteľského práva. Dostaneme jeden veľký dáždnik, ktorý nás bude chrániť, ale v istom zmysle tam môžu byť medzery, ktoré nebudú pokryté v tomto európskom režime. Čelíme riziku toho, že právna úprava bude príliš komplikovaná a zložitá a že budú musieť vznikať v praxi isté kompromisy a spotrebitelia možno nebudú schopní dostatočne rýchlo reagovať, ak budú mať podstúpiť európske postupy a pro procedúry. Veľmi e, stručne sa vyjadrím k presadzovaniu tohto práva, tohto zákona, pretože už mám len 5 minút. Keď si vezmeme prax, ako presadíme v praxi tento zákon? Naozaj chceme kompletnú uniformnosť, aj čo sa týka úvodných ustanovení? Aj keď niektoré úvodné ustanovenia sa nehodia do istých tradičných zákonodarstiev, ktoré máme v Európe, napríklad v Nemecku, je možné v rámci jedného dňa zakázať nekalú reklamu, ale možno v iných krajinách je takéto niečo komplikovanejšie. Tento zákaz je teraz univerzálnou technikou e, presadzovania práva a Európska komisia verí v tento nástroj. Ale v Európe sa môže tento nástroj zákazu obmedzenia presadzovať roz, rozmanitým spôsobom keď niečo bude označené za nekal, nekalú praktiku, tak e, to znamená, ako keby táto nekalosť bola iba abstraktným pojmom, ale nemal by sa aplikovať tento pojem proti existujúcim jestvujúcim spotrebiteľom. Nemala by sa, nemali by sa zakázať jednotlivé kontrakty na základe takéhoto abstraktného vyjadrenia. A toto samotné nemusí byť fér. Predstavte si, že bude takéto rozhodnutie a je za tým istá logika. Vezmeme si napríklad Britániu. Možno sa dostaneme do bodu, keď e, vyhlasíme abstraktne niečo za nekalú praktiku, nechalú obchodnú praktiku a zrazu niekto povie, že aj jeho individuálny kontrakt, jeho zmluva spadá pod túto abstraktnú definíciu. Neviem, či aj iné krajiny si zvolia takýto prístup, pretože jednotlivé prístupy k praktickému presadzovaniu tohto práva si treba uvedomiť, že naozaj môžu byť rozličné. Máme aj rozličných aktérov v rozličných krajinách, rozličné úlohy spotrebiteľských organizácií. V niektorej krajine veľmi chránia spotrebiteľov, v niektorých krajinách je to na celoštátnej úrovni, niekde sú to lokálne organizácie, ktoré sa starajú o túto vec. Máme aj rozličný dôraz na občianské právo v protiklade k trestnému právu. V niektorých krajinách, napríklad niekalé obchodné praktiky, možno sú žalovateľné na súdoch. Je to bežné riešenie. V Británii v súčasnosti takéto niečo nie je prípustné. Nemôže nikto žalovať druhého za nekalú obchodnú praktiku. Nemáme v trestnom zákonníku nastavené na to žiadne trestné sankcie. vy ako európsky politici musíte motivovať zákonodarcov, kodifikátorov, aby sa pozerali na veci z európskej perspektívy. Musíte nájsť spôsob, ako problémy, cezhraničné problémy sa dostanú do národných agend. Je veľmi ľahké pochopiť alebo hovoriť ľuďom v konkrétnych krajinách, naše problémy sú tie najdôležitejšie, ale treba nájsť aj spôsob, ako chrániť európskeho spotrebiteľa. Zároveň sa treba venovať rozličným vrstvám ochrany spotrebiteľa. V centralizovanom systéme, ako máme v Británii, na jednej strane máme kancelárie obchodných subjektov v každom meste, na druhej strane máme spoluprácu medzi národnou vládou a Bruselom. Je, tak, je ako keby vzdialenou možnosťou zdanlivo. Ako občan, keď má dočinenia s nejakou lokálnou záležitosťou, s lokálnym problémom, ktorý rieši a ktorý predloží národnej vláde a národná vláda Bruselu, ako môže vidieť túto spoluprácu v praktických súvislostiach. Ako môže veriť vo výmožiteľnosť a v presadzovanie toh, takéhoto európskeho zákonodárstva? Takže ak budeme mať centralizovaný systém, treba zabezpečiť aj, aby ľudia verili v to, že sa dá vymôcť a presadiť. Myslím si, že už som prekročil svoj časový rámec. Teším sa na debatu, v ktorej zaznejú národné perspektívy a perspektíva Európskej komisie k tejto veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Bol to pohľad vznútra britskej legislatívy, britského práva, ktoré je veľmi tradičné. A ja by som chcela vyjadriť niekoľko komentárov z pozície bývalej senátorky v Českej republiky, pretože my nie sme celkom noví v Európskej únii, ale sme novší z tých krajín, ktoré vstúpili len nedávno. My sme veľmi rýchlo harmonizovali našu legislatívu a ja si spomínam, že napríklad nekalé obchodné postupy boli pre nás veľmi zaujímavé a veľmi dôležité práve v záujme ochrany spotrebiteľa. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, keď sme implementovali túto smernicu. Keď sme hovorili o tejto smernici na výbore INKO, pretože pôvodne to bolo navrhnuté komisiou a na nižšej úrovni sme to potom implementovali u nás v Českej republike. Možno, že v iných krajinách v iných členských krajinách Európskej únie to adoptovali na inej úrovni, iným spôsobom. A ten problém, ktorý z toho vyplýva, je, že časť členov Európskej únie v Európskej únii sa snažili viac harmonizovať e, práva spotrebiteľov ako v iných členských krajinách. Rozdiely sú medzi novšími a staršími členmi Európskej únie. A pre nás je veľmi dôležité nájsť nejakú dobrú vyváženosť medzi tým nárastom snahy o harmonizovanie v oblasti práv spotrebiteľa, tak aby to bolo porovnateľné v celej Európskej únie, pretože cezhraničný obchod to je jedna z výhod toho, že fungujeme všetci v Európskej únie. Preto by som chcela poprosiť pána Mladenova, ktorý je tieňovým spravodajcom k tejto správe, o implementácii transpozície tejto smernice. Mohli by ste nás informovať o názoroch výboru IMCO? Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím priznať, že jedna z tých najzaujímavejších vecí, ktorých som v tomto parlamente zúčastil, pôsobím tu teda dva roky a práve revízia e, tejto smernice o nekalých obchodných praktikách bola taká veľmi zaujímavá pre mňa. Začal by som tým, že by som vyjadril súhlas s tým, čo tu už odznelo dnes skôr. Teda, že... Prepač, Mika... Michail, mohol by si prosím ťa prerušiť na chvíľočku. E, radi by sme chceli vedieť, kto chce rečnícky čas, takže keby ste si vypísali svoje formuláre. Takže Európsky parlament musí byť oveľa viac zapojený spolu s hlavnými parlamentami do vytvárania určitej sady spoločných praktik alebo štandardov, pokiaľ ide o transpozíciu a implementáciu smerníc. V prípade smernice o nekalých obchodných praktikách išlo o veľmi zaujímavú skúsenosť pre nás všetkých. Možno to prišlo trošku prískoro. A mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy, pretože tu boli informácie, získa- problémy získať informácie o tom, či táto smernica bola dostatočne transponovaná a implementovaná. Skrátka, neboli k dispozícii informácie na zhodnotenie situácie a teda návrh možných zlepšení. Sú tu tri veci, ktoré podľa môjho názoru prináša naša správa. A samozrejme sa poteším aj poznámkam kolegov z národných parlamentov. Prvá z týchto troch vecí Sú to určité zmeny, ktoré urobila komisia a myslíme si, že to je veľmi dobrý prístup a komisia by mala i naďalej ísť touto cestou pravidelným spôsobom. Taktiež musíme byť obozretnejší, pokiaľ ide o ten cezhraničný prvok, o ktorom ste hovorili predtým. Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa je mimoriadne dôležitá, ale zase tá práv sa líši v závislosti od členského štátu a naozaj je potrebné, aby sme sa zamerali na tie nové členské štáty. To neznamená, že všetky staré členské štáty dosahujú rovnakú úroveň, ale hlavne tie nové členské štáty ešte zaostávajú, treba im preto pomôcť. Pani Rojtová naozaj pravdivo povedala, že v predprístupových rokovaniach naše krajiny museli zvládať naozaj hory legislatívy a v mnohých krajinách preto zaostávala implementácia niekedy len z dôvodu toho obrovského objemu, ktorý museli tieto krajiny zvládať. Ale samozrejme, že sme sa z toho poučili, alebo mali by sme sa z toho poučiť. A ešte ďalšia vec v mojej správe, ktorá je dôležitá, tá poukazuje na podporu Európskeho parlamentu eh, z sieti európskych centier spotrebiteľov. Takto získame mnoho informácií o praktikách, eh, o tom cezhraničnom prvku a toto všetko bude zohľadnené v našej revízii. A ešte posledná vec, avšak rovnako dôležitá, Obávam sa, že tu troška meškáme. Ide tu o posilnenie úlohy informačných a osvetových kampaní v celoeurópskom meradle, teda aby sme zvýšili povedomie spotrebiteľov o ich právach. Ja viem, že o informačných kampaniach často hovoríme, často hovoríme, že by to mala byť aktivita komisie alebo členských štátov, ale je tu určitá kompetencia alebo zodpovednosť, hlavne pokiaľ ide o členské štáty, aby poskytli nielen ciele, ale aj také určité usmernenia podnikom na národnej úrovni. Komisia a tá európska úroveň samozrejme tiež môžu investovať napríklad do zverejňovania takých určitých príručiek pre podniky, e, ktoré majú tento cezhraničný prvok, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch. Máme tu aj dobré príklady, napríklad e, v Británii bola vydaná e, takáto príručka a myslím, že mnohí z nás by sme sa mohli z tohto príkladu poučiť. A ešte na záver. Momentálne sa musíme pri transpozícii, implementácii a presadzovaní zaoberať dvomi vecami, pokiaľ o tieto smernice. Poprvé, e, načasovanie. Máme e, dostatok informácií z terénu na to, aby sme naozaj boli schopní posúdiť, e, aké problémy tu vznikli. To je prvá vec. Druhá vec, musíme vytvoriť taký určitý zoznam vecí na úrovni národnej aj aj európskej, tak na úrovni národných aj Európsky, Európskeho parlamentu, taký určitý zoznam vecí, na ktoré sa je potrebné to súvislosti pozrieť, pretože keď tu máme nejaké hodnotenia, transpozície, implementácie alebo dodržiavania určitej e, smernice, tak je dôležité, aby sme my ako Európsky parlament a naši kolegovia v hlavných mestách používali e, ten istý zoznam vecí, Takže toto je všetko z mojej strany na teraz a ja som si istý, že z diskusie vyplynie veľmi zaujímavá perspektíva našich kolegov z členských štátov. Ďakujem. Thank you very much. I would like to ask... Ďakujem pekne. Chcela by som sa obrátiť teraz na členov národných parlamentov a požiadať ich, aby nás oni oboznámili s ich skúsenosťami s implementácia transpozície um, európskych zákonov na národnej úrovni. Takže vás poprosím, aby ste mi oznámili, kto chce hovoriť a ako dlho. And uh, I would like to ask also my mhm. co-chair for some comments. Dámy a pánové, myslím, že sme vyslechli mimo... Dámy a páni, myslím, že sme si vypočuli veľmi zaujímavý a veľmi fundovaný pohľad na transpozíciu a implementáciu jednotlivých európskych smerníc a myslím, že veľmi dobre boli pomenované princípy, o ktorých musíme diskutovať a celkom určite sú niektoré z nich diskutabilné, ale ja som chcela povedať ešte inú vec. Chcela som povedať, aká je pozícia jednotlivých národných parlamentov. Vo všeobecnosti pri implementácii a transpozícii E, myslím si, že u vás to bude podobné ako v Českej republike a u nás je to tak, že parlamenty sú v pomerne pasívnej pozícii, pretože návrhy zákonov predkladajú vlády a z toho vyplýva, akým spôsobom sa to bude transponovať a implementovať a vlády predkladajú aj budúce implementácie, e, pardon, e, nové zákony alebo ich revíziu a potom sa k tomu vyjadrujú parlamenty, môžu pridať pozmenujúce návrhy, ale tá aktívna úloha parlamentov e, nefunguje. Tá aktívna zložka to sú vlastne vlády v jednotlivých členských krajinách. A chcela som dodať ešte, že napriek všetkým problémom a ťažkostiam, s ktorými musíme počítať pri predkladaní smernice na ochranu spotrebiteľa, smernice o nekalých obchodných postupoch, treba si už hneď na začiatku uvedomiť jednu významnú vec, už tie predchádzajúce smernice spôsobili zvýšenie ochrany spotrebiteľov, teda aspoň v nových členských krajinách, pretože Česká republika riešila prvý zákon na ochranu spotrebiteľa až začiatkom 90. rokov. A myslím, že toto je veľmi, naozaj veľmi dôležitá otázka a zaujímavá otázka a správneho hľadiska je to veľmi dôležité, ale nielen z právneho hľadiska, ale aj z hľadiska samotnej realizácie. Myslím si, že je dôležitá, veľmi dôležitá aj tá informačná kampaň medzi spotrebiteľmi, pretože aj v Českej republike sa vyskytli prípady e, nekalých postupov, obchodných praktík a väčšinou to postihuje potom e, ľudí s nižšími príjmami a tí si veľmi nemôžu pomôcť. Obratili sa potom na nás ako parlamenta. My sme sa snažili pomôcť, ale treba povedať, že naozaj spotrebitelia, aspoň v Čechách, nie sú si veľmi vedomí toho, aké sú ich práva a novými zákonmi sa situácia ešte viac komplikuje a preto by som chcela vysloviť svoju podporu tej myšlienky vzniku centier pre spotrebiteľov, ktoré by potom správne mohli informovať spotrebiteľov. To je veľmi dôležité, ale myslím si, že aj tá sieť, ktorá už existuje, vykonáva kvalitnú prácu. Počuli sme k tomu niekoľko komentárov, takže ja vám ďakujem za slovo. Mač. Ďakujem pekne. Pán profesor, chcela by som sa vás pýtať, či by ste nám mohli povedať niečo ešte o presadzovaní správa, práva spotrebiteľov v cezhraničnom kontexte. Čo ma prekvapilo pri vašich poznámkach, bolo to, že mnohé záležitosti pri cezhraničnom presadzovaní práva sa netýkajú podstatných vecí v zákone, jadra zákonu. Keď kancelária pre férové obchodovanie si prevzala prípad e, belgickej firmy Česny, dostali sa do veľmi komplikovanej právnej debaty, ktorá jurisdikcia platí. Belgické súdy alebo iné Zistilo sa, že sú tu rozličné aspekty obchodovania, ktoré sa líšia v jednotlivých európskych štátoch a vznikli veľmi komplikované právne debaty, či vôbec belgické súdy majú jurisdikciu v tomto konkrétnom prípade. Myslím si, že sú tu veľmi závažné úskalia pri cezhraničných záležitostiach, pretože dokonca aj právnici sa obávajú vyjadriť sa k takýmto záležitostiam aj v súkromnom práve. Ďalšia zaujímavá vec bola in, e, britský of, vysoký úradník pri férovom obchodovaní, keď išlo o záležitosť s Belgickom, poznamenal, že aké ľahké by bolo, keby sme mali belgický obchodný subjekt, ktorý by sa obratil na belgický súd. A iná situácia je veľa zložitejšia. Tieto ťažkosti sa týkajú niekedy právnej kompetentnosti jednotlivých právnických ustanovezní v jednotlivých členských štátoch. Takže v podstate logika smernice o súdnom zákaze niečoho, nekalých praktik napríklad, v podstate teraz vyzerá tak, že národné štáty sa majú starať o to, čo sa E, čo môžu vyriešiť na svojom národnom území, nad ktorým majú jurisdikciu a iba tie veci, ktoré nemôžu, by mali ponechať na európske súdy. Samozrejme na úplne základnej úrovni cezhraničné problémy nie sú také, o ktoré sa zaujímajú profesory práva a myslím si, že keď hovoríte o informačných kampaniách a o centrách spotrebiteľov, sú praktické cesty, akými sa vysporiadať s touto témou. Keď som bol študentom práva, pamätám sa, že sme diskutovali o tom, ako využiť pra- verejné peniaze na to, aby sme ľuďom umožnili prístup k právu. A niekto povedal, že stačí, aby ste informovali spotrebiteľov o ich právach, namiesto toho, aby ste platili právnikom, ktorí budú riešiť súdne spory. A tento aspekt si treba uvedomiť. A takisto e, obchodníci by mali byť vyškolení. Veľmi často spotrebiteľov odmietnú spotrební, obchodníci, pretože sa spotrebitelia obrátia na nekompetentného človeka, ktorý nevie informovať správne, aké, aké majú spotrebitelia práva, aké tovary môžu vrátiť a podobne. Dokonca obchodníci možno aj konajú v dobrej viere, ale jednoducho nemajú dostatočné vedomosti. Preto máte úplnú pravdu, keď hovoríte, že treba praktické kroky urobiť a že je dôležitá informovanosť. Musíme sa sústrediť na veľmi praktickú stránku toho problému, ako informovať spotrebiteľov o tom, aké majú práva a o mechanizme ktorými by sa dali zákony vymôcť, napríklad spotrebiteľské centra a napríklad sieť IEC, e ktoré budú riešiť spory medzi krajinami. To sú veľmi dôležité praktické kroky. A tiež by sme sa mali postarať o to, aby národní regulátori prijali skrátka nejaké opatrenia na riešenie problémov, ktoré vznikajú práve v ich krajinách. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Nikto zatiaľ nepredložil žiadosť o vyslovenie otázky. Takže by sme sa možno mohli zaoberať eh, aj touto problematikou v širšom kontexte, napríklad pokiaľ ide o spoluprácu medzi, národných parlamentov a, par, medzi národnými parlamentami a našim parlamentom, pretože táto diskusia je veľmi dôležitá. Máme k dispozícii čas. Lisabonská zmluva napríklad. dá nielen Európskemu parlamentu, ale národným parlamentom väčšie zapojenie do procesu vytvárania európskej legislatívy. Takže napríklad tomuto by sme sa mohli venovať, ako toto bude fungovať. Yes, one request. Who? Who? Baroness. Baroness? Um, it, I just thought it might be um, yes. Uh, Baroness Hart. Nech sa páči, Baroness Hart z Veľkej Británie, zo snemovne lordov. Ja som nepoložila žiadnu otázku, ale myslím si, že je zaujímavé pozrieť sa na určitú interakciu. Napríklad v našej snemovni máme určitý výbor, ktorý pozostáva z viacerých podvýborov. Dohromady je tam 80 poslancov, ktorí sa venujú kontrole smerníc Európskej únie. Náš výbor je len jedným z mnohých, ktorý sa zaoberá určitými aspektami. Ja chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby sme to mali k dispozícii načas, aby tá kontrola mohla načas prebehnúť, keď tá smenica je ešte len vo veľmi rannej fáze. A potom my spolupracujeme s vládou, vláda nás informuje o svojom názore, o postupe v prípade danej smernice a ak máme pocit, že je tam nejaká komplikácia, tak môžeme predložiť dotaz a to sme aj chceli urobiť v prípade tejto smernice, predmetnej smernice. Dovolte mi, aby som podporila aj ďalších kolegov členských štátov, aby som ich vyzvala k tomu, aby sa troška podrobnejšie pozreli na tento text, pretože čím viac informácií máme o dopade a práve toto ľudí znepokojovalo už v samotnej rannej fáze, pokiaľ je o ten dopad na spotrebiteľov, dopad harmonizácie, ďalej komplikácie napríklad zmluvného práva a e, keby sme mali viac informácií, viac dôkazov z iných národných štátov, tak by to istotne napomohlo informovať komisiu tak, aby predložila náležitý návrh smernice, ktorá by naozaj podporila ako podnikateľskú aktivitu, tak aj ochranu spotrebiteľa. Uh, thank you very much. Ďakujeme. Niekto ďalší? Nejaké odporúčania možno? Skúsenosti? Then my culture, we must, we must uh, exchange our opinion because we are in a situation that we can save our town, time. Takže sme k situácii, kedy už nepotrebujeme Čas, ktorý máme k dispozícii, môžeme skončiť o hodinu skôr. Súhlasíte so mnou? Then we need to prepare the closing marks. Že musíme pripraviť závery z tohto zasadnutia. Prepašte, dáme si teda 5 minútovú prestávku. Ďakujem. Ďakujem chování, které otázky a pak už nebyly žádné dotazy, takže zopakuju, že spějeme ke vší spotřebitele a mělo by tady zaznít, že jsme zástupci předsednické země a za to to na začátku to neřekla, ona to neřekla, ne? No. Ne, neřekl to ano, vlastně, že jsem si jo, takhle, to neřekla, Jo. Jo, takže já bych, já bych řekla to, že eh, jakoby ještě jednou tam jsou vypíšení některé věci, Česká republika, Česká republika je pro plnou harmonizaci. Ano, to jsme říkali, takže no, to zopakuju, jo? No, z titulu že jsou tady samozřejmě že ano, že jsou rozdíly, ale že samozřejmě, eh, jak si to říct, eh, té vzájemné diskuzi zcela jistě dojdeme k nějakému, nějakému kompromisním řešení, dejme tomu, s cílem lepší pro spotřebitele, větší otevřenosti vnitřního trhu, takže jim děkujeme za tu <laughs> <laughs>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 oni nám dají ten, e, ten koktejl, ale tak fajn. Tady jsou nějaké Já se bojím, že tu žádné nejsou ani, ani to říkat, že to nejsou. Zuzanko, pojďme do toho, nebo se dá brzo Ne, oni, e, ten koktel je posunut na pět hodin, jo? Jo, tak jo, tak máme čas, dobrý. Jo. Tak jim to pak řekni, tak řekni pár želých zlob, já řeknu pár želých zlob a řekni hlavně, že ten koktel. Takže, podklad, takže to se vytiskne. Jaký podklad?

ale je to dobrý, když to přečtu, protože budou závěry, jinak takhle si nesmím představit, co bych tomu tomu měla ještě víc říct, než to, jsem vysvětlila, že máme na to jiný <laughs> ale, ale je to jenom názor jako český, že jo? strašně blbý. No ne, tak my máme ten názor český, u nás je to jednoduchý, protože my, my jsme neměli žádnou první zkušenost, teda oni to mají složitý, takže to máte, jo? A jak je to dlouhý, eh, to má stránku? Je to, je, je to jedna stránka no. v bodech. Jo, jo, jo, velmi, dobře, velmi dobře, to, tak jo, dobrý. Už to teď posílala do tisku tamhle z toho vzdáleného mm. laptopu, takže jo. tak to tady mm. A uzavřít a poslat všechny na drink, na drink, no, to každý rád.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 aby, se, mm, se aby to trošku jako tohle, já závěr, že já ještě budu jako jo? Takže And then you can invite at five o'clock. Yeah, yeah, I know. I know. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for your. Uh, kolegovia, ďakujem vám za trpezlivosť. Teraz budeme pokračovať poslednou časťou našej schôdze. Požiadam moju spolupredsedničku, aby sa vyjadrila k záverom z dnešného stretnutia. Dámy a páni, ešte raz pekné popoludne. Ja som mala za úlohu zosumarizovať debatu, ktorá zase zásade neprebehla. My sme si vypočuli vystúpenie experta, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Tomu sa naozaj nebudem vyjadrovať, nedovolím si to, ale zaujímavé to bolo. Príklad zo snemovne lordov sme si tiež vypočuli, teda e, je naozaj zaujímavé, ako sa snemovňa lordov použi- e, stavia k e, európskym smerniciam. Ja som sa zúčastnila aj tej prvej časti rozpravy, ktorá bola veľmi zaujímavá. Česká republika, to už tu odznelo, podporuje úplnú harmonizáciu. Je zároveň jasné, že postoj jednotlivých národných parlamentov súvisia od toho, ako sa v ich konkrétnej krajine rieši spotrebiteľské právo. Odznelo tu aj to, a je to jasné, že je potrebné zaobrať zahraničnou spoluprácou. Padli tu otázky týkajúce sa toho, ako sa má vyvíjať spotrebiteľské právo, či sa má napríklad premietať aj do občianského zákonníku alebo zmluvného práva. Takže tá rozpráva podľa mňa bola mimoriadne zaujímavá a chcem sa vám za ňu osobne poďakovať ako zástupkynia predsedníckej krajiny EÚ. Myslím si, že toto je jedna z dôležitých tém, ktorou sa bude zaoberať aj ďalší Európsky parlament, ako aj národné parlamenty. Osobne verím, že Lisabonská zmluva prejde a že na zastupca národných parlamentov sa potom budú častejšie stretávať a budú si teda vymieňať názory, takže ďakujem ešte raz. Ďakujem. Teraz vám dám niekoľko informácií o návrhu záverov z dnešnej schôdze. Ak niekto nebude súhlasiť, tak prosím, vyjadrite sa, opravíme to. Súčasná fragmentácia spotrebiteľskej legislatívy nás náplňa obavami. Návrh smernice spotrebiteľských práv tento návrh podčiarkli mnohí vystupujúci v súčasnom finančnom kontexte. Iba dobré fungovanie interného trhu EÚ môže pomôcť Európe v hospodárskej obnove. Ako je tú situáciu za zachovania princípu subsidiarity? To je otázka. Všeobecný konsenzus o potrebe harmonizácie vyjadrili členovia národných parlamentov. Zdôraznila to veľká väčšina vystupujúcich, že takáto európska harmonizácia by nemala viesť k zníženiu miery ochrany spotrebiteľa. Prvý dôležitý krok už prebehol dnes, aspoň tak sa zdá. Veľká väčšina účastníkov sa zhodne na tých hlavných cieľoch tohto návrhu, teda že chceme, aby všetci spotrebitelia v členských štátoch mali vysokú mieru dôvery. Tiež by bolo dobré, aby podniky mali jednoduchší a vlastnejší prístup na trhy v celej Európskej únii. Tiež sa zdôraznila potreba náležitého hodnotenia dopadov plnej harmonizácie národných hospodárstiev a legislatív teda už takáto analýza mala prebehnúť, mala prebehnúť predtým, než sa príjmú ďalšie kroky. Vo všeobecnosti účastníci vyjadrili potrebu väčšej jednoznačnosti, pokiaľ ide o rozsah platnosti a definície. Tiež je potrebné lepšie chápať vzťahy medzi týmto návrhom a ďalšou legislatívou EÚ. Tiež tu boli určité výhrady ku kapitole 4. To sú neférové zmluvné podmienky, ktoré môžu znížiť flexibilitu eh, v zozname takýchto nekalých obchodných podmienok. Komisia by mala, zdôraz, by mala zohľadniť tieto obavy pri príprave záverečnej verzie tohto návrhu. Pokiaľ ide o IMCO, my do konca tohto týždňa zverejníme pracovný dokument. Samozrejme, že ho dostanú na pripomenkovanie aj členovia a poslanci národných parlamentov. Hlasíte sa o slovo? Nie. Súhlasíte s týmito závermi? Každý jeden. Ďakujem pekne. Myslím si, že je to veľmi dôležitá aktivita pre správodajcov v oblasti implementácie spotrebiteľského práva. Zrejme tu bude predložených veľa pozmaňovacích návrhov. Hlasovať o tom budeme v najbližších dňoch. Pardon, nie až v ďalšom volebnom období, funkčnom období. Pevne verím, že spolupráca medzi našim parlamentom a tými národnými sa bude rozvíjať i naďalej, pretože je dôležitá a pevne verím, že sa uvidíme, či už tu alebo v členských krajinách. A dovolte mi, aby som vás teraz pozvala na koktejl. Nebude o 6, ale o 5 tu hneď pred miestnosťou, takže o dve minúty vás rada uvidím na koktejly. Keďže nikto nemal žiadne otázky, tak sa koktejl posunul o hodinu skôr. Otázky prišli len z radou zástupcov Českej republiky. Your... Uh, Ešte raz ďakujem za pozornosť.